No niin, hyvää huomenta arvoisat kollegat ja muut läsnä. Dobré ráno, drahí kolegovia. Dovolte mi, aby som vás tu uvítala. Naše zasadnutie sa vysiela prostredníctvom web streamingu, pretože ľudí zaujímajú otázky, ktorými sa my zaoberáme, teda ako my bránime ľudské práva. Ešte než začneme, mám otázku na vás. Súhlasíte s dnešným programom? Predpokladám, že áno. Takže vám stručne predstavím náš časový harmonogram dnešného stretnutia. Stručne vám predstavím moje oznámenia a potom asi hodinku budeme rozoberať situáciu v Barme. A potom budeme mať hodinu a pol situácii, na situáciu v Afganistane. A za tých posledných 45 minút sa môžeme zaoberať usmerneniami Európskej únie o mučení. Eh, ensinnäkin eh, laajennettu työvaliokunta kokoontui viime viikolla ja me olemme sopineet Pracovná skupina zasadla minulý týždeň a to nám umožnilo stanoviť kalendár až do konca roka. Muun muassa esityslistalla on. No. My sa na budúce stretneme v stredu 30. septembra vo štvrtok 1. októbra a budeme samozrejme žiadať od koordinátorov, aby si pripravili nejaké iniciatívy, nejaké nápady, a samozrejme, že tieto informácie treba e, odoslať na sekretariát do 20. septembra. Koordinátori musia, tak ako som povedala, požiadať rôzne delegácie o to, aby im dali svoje predstavy o, tý, o tom, aké štúdie v budúcich rokoch by sme si, alebo v budúcom roku by sme si mali dať vypracovať aké vypočutia zorganizovať a tak ďalej. No a teraz, pokiaľ ide o delegácie a e, náš podvýbor, má, my sme sa dozvedeli, že parlament nám dovolil vyslať sedem členov nášho podvýboru v rámci rozličných delegácií na cesty Nemáme ešte zoznam našich delegácií e, pre náš podvýbor pre ľudské práva, no ale možno, že by bolo dobré, keby sme sa sústredili na tie najdôležitejšie parlamentné delegácie a pozreli sa na to, aké sú programy rozličných delegácií E, Isté, že náš výbor sa bude zaujímať o, tie, o delegácie najmä do New Yorku na zasadnutie OSN. Tam môžeme napríklad dvoch členov nášho výboru vyslať. E, máme takisto veľký počet poslancov nášho podvýboru, ktorí pracujú aj v iných parlamentných výboroch alebo v iných delegáciách. Možno, že by títo poslanci mohli poinformovať sekretariát, o aktivitách týchto rozličných parlamentných výborov ohľadne týchto rozličných delegácií. A takto my by sme mali predstavu, lepšiu predstavu o tom, čo sa deje e, v rámci iných delegácií alebo v rámci iných parlamentných e, výborov. A takto vlastne musíme zabezpečovať aj isté prepojenie, istú kontinuitu medzi našim podvýborom a delegáciami a ostatnými výbormi. Nezabúdajme na to, že kedy zasadajú rozličné parlamentné výbory a aké majú programy. To musíme tiež zohľadniť. Nazdávam sa, že o tomto všetkom môžeme hovoriť na našom rozšírenom predsedníctve v polovičke októbra. Budeme teda o tom debatovať s koordinátormi, administratívou a sekretariátom. Teraz ďalej. Poslala som poštou list nášmu predsedovi, aby sme si spresnili mm, to, že možno by bolo dobré, aby náš parlament zorganizoval rozpravu o situácii v ľudských právach v stredu popoludní na plenárke alebo vo štvrtok do poludnia. Bolo by to oveľa užitočnejšie, pretože tam je viac ľudí prítomných a takisto by na tom mohli participovať predstavitelia komisie a rady a myslím si, že by to bolo užitočnejšie a plodnejšie. Dúfam, že Viem, že takáto zmena nie je možná len tak ľahko ju zrealizovať. Vieme, že niektoré politické skupiny sú proti takýmto zmenám, ale môžeme sa o to pokúsiť. Ale mm, my môžeme o tom debatovať. Ja, vy ste o tom už v minulom období diskutovali a návrhy, ktoré som ja dostala, tak som ich spracovala a poslala predsedovi. Bolo by dobré, keby naozaj E, sa parlament zaoberal ľudskými právami a uzneseniami v stredu popoludní alebo vo štvrtok dopoludnia ešte pred štvrtkovým obedňajším hlasovaním. Uvidíme, aké rozhodnutie bude v tejto téme prijaté. Teraz máme budúci týždeň. Máme tu oznámenia, ktoré sa týkajú parlamentu. E, pozrieme sa teraz e, na iné otázky, ktoré súvisia s ľudskými právami. Vieme, že parlament v marci 2008 prijal uznesenie. E, to je, auto, to je Obereska Bača, to je e, mladá afgánska novinárka, ktorá bola odsúdená na smrť. Pardon, tak to je muž, je to novinár, bol odsúdený za zverejnenie poznámky v jednom článku, kde sa zmienil o vzťahu islamu a žien. Ako viete, tento novinár bol oslobodený, to je dobrá vec. Ale my veľmi dobre vieme, že tejto osobe hrozí veľké nebezpečenstvo, predovšetkým v jeho krajine. Ale aj tak sa môžeme tešiť, že bola oslobodená. No a ešte veľmi stručne chcem vám pripomenúť, že niekoľko mesiacov, pred nie, za niekoľko mesiacov v Rusku viacerých aktivistov pre ľudské e, práva zavraždili v Rusku, v Čečensku. Viete, že náš predseda, pán Buzek, e, v júni napísal list ministrovi zahraničných vecí Švédska, aby ho upozornil na to, že Európska únia by mala zaujať pevné stanovisko k týmto vraždám aktivistov boja za ľudské práva v Rusku. Viete, že list Karla Bilda bol napísaný v mene Rady Európskej únie a on teda tento list poslal Európskemu parlamentu, jeho predsedovi. My sa k situácii v Rusku ešte vrátime pri príležitosti našich ďalších schôdzí a môžeme sa takisto vrátiť k tomuto listu. Na stredu 30. máme jeden bod, ktorý sa práve týka situácie v oblasti ľudských práv v Rusku a preto môžeme sa k tejto téme kľudne vrátiť. Rada by som spresnila ešte malú zmenu programu. E, pani poslankyňa, ktorá e, mala tu, pardon, e, my mali sme tu vlastne hostia, ktorého sme mali pozvaného, ten nemohol prísť, takže možno požiadame pána Paskalenka, to je právnik, veľmi známy advokát, ktorý bráni a zastav bojovníkov e, pre ľudsk- za ľudské práva. Pre nás by bolo veľmi zaujímavé, keby teda mohol medzi nás prísť a mohol nám nieč, nejaké informácie podať. Takže to sú stručne oznámenia predsedajúceho. Myslím si, že je zbytočné o tom ďalej diskutovať a ja by som navrhla, aby sme priamo prešli k bodu 3 a to je už priamo situácia v Barme. Eh, Budeme o tom hovoriť eh, s pánom Yangvem. On je riaditeľom Európskej kancelárie pre Barmu. Pozrieme sa, čo sa v tejto krajine deje aká je tam situácia. Vrátime sa k otázkam opätovného zatknutia pani Aung San Suu Kyi. Pripomínam, že ona je laureátkou Sacharovovej ceny za rok 1990. Máme tu Andiave, to je z Bíro pre Barmu, z úradu pre Barmu. Máme tu zástupcu Medzinárodnej federácie pre ľudské práva. Máme tu Andreas List eh, za komisiu za generálne riaditeľstvo RELEX. Takže toto sú moji hostia. Nazdávam sa Andrea Tanasio si sa môžu teraz v priebehu desiatich minút vyjadriť, potom dáme slovo Európskej komisii a potom dôjde k vzájomnej výmene názorov. Nech sa páči. You, madam, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne podvýboru pre ľudské práva, že ma pozval, aby som tu prehovoril. Dovolte mi, aby som v prvom rade povedal, že proces a odsúdenie Aung San Suu Kyi nie je možné žiadnym spôsobom opodstatniť. Je to odsúdenie na domáce väzenie. V čase predlženia tohto trestu už Aung San Suu Kyi bola v domácom väzení 14 rokov. 27. maja 2009 malo toto väzenie byť ukončené. A už pre e, vojenský režim neexistoval žiaden ďalší spôsob na predlženie tohto väzenia. 3. mája 2009 však e, John William Yetov, e, americký občan, preplával cez jazero k domu Aung San Suu Kyi. Dve noci tam zotrval, pretože bol veľmi unavený keď e, plával späť na druhú stranu jazera, bol znova teda bol zatknutý. 14. maja 2009 Aung San Suu Kyi a dve jej priateľky e, boli prevezené do väzenia. E, bola obvinená z toho, že porušila podmienky svojho domáceho väzenia na základe zákona o ochrane štátu z roku 1975 pred podvratnými živlami. Podľa banského práva je povinné, aby sa hostia, ktorí zostávajú na noc, registrovali a mm, občania zahraničných iných štátov nemajú právo e, zostať v domove barmanov. 18. maja 2009 začal ďalší proces za Jung San Suu Kyi. Súd umožnil štátnej prokuratúre aby prizval 14 svetkov. Eh, samotná obžalovaná mala možnosť eh, prijať, eh, pozvať iba dvoch, dvoch svetkov. 11. augusta bola potom odsúdená Aung San Suu Kyi na 3 roky vo väzení. Predseda štátnej rady premiér a rozvoj rozdelil, alebo teda znížil e, tento trest na 18 mesiacov v domácom väzení podmienečne. Urobil to vraj preto, lebo Aung San Suu Kyi je dcerou um, banského hrdinu, ktorý obetoval svoj život pre slobodu banského národa. Ďalšie dôvody, ktoré sa tam uváža, uvádzali v rozhodnutí tohto predsedu rady, bolo zachovanie mieru a stability, zabezpečenie, aby nedošlo k nejakému osobnému poškodeniu Aung San Suu Kyi a aby e, neboli žiadne prekážky v ceste krajiny k demokracii. Samozrejme, že sa právnici Aung San Suu Kyi odvolajú a vyšší súd e, bude sa týmto zaoberať 18. septembra. John Yeto bol odsudený na 7 rokov vo väzení a 4 roky ťažkej práce. On teraz spôsobil predlženie väzenia uh, e, Ajung San Suu Kyi, ale neskôr bol uh, prepustený vzhľadom na uh, zásah amerických uh, diplomatov. 16. augusta teda mohol opustiť, uh, opustiť spolu s príslušným senátorom um, územie Barmy. Keď došlo k obvineniu Aung San Suu Kyi a jej odsúdeniu, a dokonca ešte aj predtým, už bola vo väzení, už bola väzňom. A podľa mňa nemohla ohrozovať alebo skrátka ona nemohla za to, že americký občan prišiel na, do jej domu, ona nespôsobila toto narušenie bezpečnosti. Toto narušenie bezpečnosti však umožnilo vojenskému režimu e, ďalej ju držať vo väzení aj počas e, blížiacich sa volieb, aby nemohla vplývať na tieto voľby. Barmský režim tiež vytvoril priame prepojenie medzi vládou Obamu a jej osobou. Toto je veľmi významné, pretože ako náhle je tu takéto prepojenie s Američanmi, um, ambárske orgány mohli e, prestať alebo mohli začať ignorovať e, tlaky, e, tlaky čínskej strany. Došlo k útoku na Kokan, teraz Váka, Čín a Mongla sú tiež ohrozené tieto všetky menšiny. Spomínaná rada je závislá od Číny a od teda veľmi podlieha čínskemu tlaku, ale e, neboli s tým spokojní a snažili sa e, tomu odporovať. E, kontaktovali Rusko a teraz majú prístup aj k USA a nechcú teda byť naďalej pod vedením Číny. Čína samozrejme si nežela žiadnu nestabilitu na svojich, na svojich hraniciach, aby napríklad v čase útoku na Kokang eh, veľa utečencov prešlo cez hranicu do Číny, čo si Čína nežila. Takže je tu tlak na um, národnostné menšiny. Za ostatných 30 rokov eh, tu bolo prímerie, ale oni tlačia na tieto menšiny, aby ich podporovali v najbližších, vo, v najbližších voľbách. Ak to neurobia, tak eh, vojenský režim použije násilné metódy a preto hrozí obrovský exodus menšín cez hranice krajiny. Takže voľby sa blížia a je e, potrebné, aby sa e, situácia stabilizovala, aby mohlo Banské demokratické hnutie ignorovať, ignorovať e, voľby. K tejto otázke je potrebné povedať, že vojenský režim počíta s tým, že keby Aung San Suu Kyi bola voľná, keby mohla vplývať na voľby, že by kandidáti vojenského režimu možno neboli zvolení. To je prvá vec. Druhá vec. Vojenský režim v Barme nikoho neuspokojuje a keby ľudia naozaj mohli voliť slobodne podľa vlastného vedomia a svedomia, tak by nevolili súčasný režim, ale volili by demokraciu. Napriek tomu, že sme si istí, že vojenský režim zmanipuluje voľby v roku 2010, napriek tomu je veľmi dôležité, aby sme sa pokúsili zabezpečiť čo možno najslobodnejší a najdemokratický, najdemokratickejší priebeh týchto volieb, aby ľudia mali možnosť vyjadriť svoj názor, svoje presvedčenie. Odsúdenie aj San Suu Kyi predseda týmto odsúdením, predseda tej rady, vyjadril, že znižuje tento trest, pretože Aung San Suu Kyi je dcerou spomínaného národného hrdinu. Predtým to nikdy eh, takto verejne nevyhlásil a toto vyhlásenie môže znamenať také určité otvorené dvierka, keďže otec Aung San Suu Kyi e, vlastne svoj život obetoval národu a možno to bude umožnené aj Aung San Suu Kyi. Takže som presvedčený, že tu možno bude nejaká možnosť e, ďalšieho vývoja týmto smerom. Ďakujem za pozornosť. Eh, kiitos erittäin paljon, herra Janve. Ja... Ďakujem, ďakujem pán Vy ste veľmi dobre vystihli situáciu Aung San Suu Kyi a ako aj skutočnosť, aký dopad to má na volebný proces. Nazdávam sa, že v každom prípade Eh, vojenská chunta drží pevne v rukách moc. Uvidíme, ako zareaguje. A teraz dám slovo ďalšiemu rečníkovi, ktorý zastupuje Medzinárodnú federáciu pre ľudské práva. Thank you. Uh, Ďakujem. Teší nás, že tu môžeme byť zastúpení. Počul som o veľkom stretnutí eh, s zorganizovanom alebo organizovanom sieťou pre spoluprácu s Barmou 26-27 septembra a aj následné podujatia po tomto stretnutí. Takisto v Bangkoku najväčšie medzinárodné stretnutie k Barme. Národné regionálne asociácie budú boli prítomné. Together, major experts boli tu veľkí, e, výrazní odborníci, diskutovali o budúcich stratégiách a rôznych prístupoch e, pred voľbami v roku 2010. Konsenzom tohoto stretnutia bolo to, že diskusie o politickom zmierení, rozvoji, národnom rozvoji a demokratizácii Barmy rozprava o e, trestnej zodpovednosti chýbala a absentuje aj dodnes. A preto sa snažíme kontaktovať e, s našimi partnermi v Barme, s radou právnikov z Barmy, keď bol oznámený verdikt o Ansan Suti, e, medzinárodné spoločenstvo dostalo tieto informácie, takisto vy to máte na sekretariáte. Hovorili sme o nevyhnutnej potrebe e, zriadenia odvolacieho výboru, vyšetrovacej skupiny. Potrebujeme informácie, dostali sme dostatok informácií do dnešného dňa o, o stovkách e, zločinov, vojenských zločinov proti ľudskosti celej krajine. Napriek tomu ešte stále sa medzinárodné spoločenstvo zameriava na politický rozvoj a celkom prirodzene e, na laureátku od e, Nobelovej ceny a San Suu Kyi. Je ona samozrejme mhm. symbolom, ale Eh, publikovať túto správu práve v deň jej verdiktu, to nebola náhoda. Eh, my veľmi eh, ľutujeme tento verdikt, takisto s, s obavami. Nejde len o, o zločiny proti etnickým menšinám, ale tiež z väčšine krajiny pokračujú zločiny, ktoré sú e, organizované chuntou aj práve v týchto momentoch. Vychádzajúc z tej, tejto situácie, toto všetko treba presným spôsobom dať na vedomie medzinárodnému spoločenstvu čo najpresnejšie. Preto FD, FIDH žiada zapojenie do tejto správy dokumentáciu o množstve asociácií svetkov udalostí, ktorými barmčania sa musia boriť každodenne. Takisto neschopnosť sveta e, vnútiť medzinárodne uznávané normy. Mm-hmm. Množstvo barmských i medzinárodných eh, Ide o vytvorenie medzinárodnej eh, vyšetrovacej komisie, ktorá by mala eh, takéto právomoci, ktoré musia mať silný slovník, ktorý by odsudil tieto zločiny. Európska únia prostredníctvom e, dvoch členských krajín zastúpených v Bezpečnostnej rade OSN musí byť proaktívnejšia a viac lobovať, aby tlačila na relevantné rozhodnutie Bezpečnostnej rady, ktorý by zohľadnil kontext v krajine. Je tu tiež e, veľká mobilizácia európskej diplomacie pred prijatím uznesenia o, trest, o moratóriu o trestu smrti OSN, e, e, zo strany OSN. FIDH a množstvo barmských organizácií vyjadruje sklamanie následujúce po nedávnych sankciách, ktoré prijala Európska únia po verdikte e, Ansan Suti občianská spoločnosť a blámské demokratické zložky hnutia očakávali silnejšiu reakciu. Európsky e, diplomati viackrát obhajovali argumenty na vytvorenie určitého dialogu s burmskou vládou, apelujúc, že sankcie vlastne neprinášajú výsledky, nie sú efektívne pre našich bámskych členov tieto sankcie nemajú takýto dopad, pretože sú neadekvátne, nedo, neúplné a zle zame, zacielené. Na záver, dámy a páni, by som vás chcel odovzdať posolstvo e, burmskej, barmskej občianskej spoločnosti, demokratického hnutia, ľudí, ktorí žijú v krajine a mimo nej, dúfajúc v to najlepšie a odkazujúc vám, že nesmiete e, upadnúť do tej pasce volie 2010. Európska únia nesmie prestať povzbudzovať neakceptovateľnému procesu. Musí však, trvať na tom, že tu nie je legitímnosť volebného procesu a tej tzv. cesty k demokracii. Sú tu nebezpečia a veľmi zlé navrhnutá ústava, voľby, ktorá, voľby, ktoré zorganizoval režim sám pre seba, aby mohol zostať pri moci. A takisto je tu uh, ich snaha zaručiť si beztrestnosť pre členov chunty a armády. To Európska únia nesmie považovať za akceptovateľnú opciu. Toto krajine nesmie dávať takúto nesprávnu budúcnosť. Všetci musíme sa aktivizovať v, proti tomuto tzv. E, po, pochovaniu barmskej demokracie. Aj ďalšie fóra, ASEAN, Medzinárodná organizácia OSN, všetky tieto pred voľbami musia konať. A so stálym nárastom počtu väzňov. Treba zdôrazniť, že už roky medzinárodné spoločenstvo vyzýva k riešeniu. Musíme e, bojovať za právo zhromažďovania, e, práva aktivistov, ľudské práva, aby tí, tí, ktorí dnes veria, že tieto voľby sú spravodlivé a spravodlivé, slobodné. Neboli naivní, pretože ľudia nemali ani právo si prečítať znenie ústavy, o ktorej mali hlasovať. Počul som príbehy aktivistov o celých e, obciach, ktoré hlasovali proti ústave, hoci výsledok na záver bol za. Ani jeden hlas nebol údajne proti, proti v ústave v týchto voľbách. Ľudia boli v minulý týždeň zatýkaní v Barme len za to, že mali letáčiky na podporu Ansan Suti. To, to ukazuje na to, že žiaden dialog nie je povolený Čo sa dnes e, e, v Barme deje, sa týka nás všetkých. Sú tam vážne zločiny za posledných 40 rokov. Je to naozaj hamba. Hamba e, z očí v oči ľudskosti, nás medzinárodné spoloč- spoločenstvo blokuje úspešné lobovanie určitých krajín, ktorí podporujú týchto ľudí, ktorí nechcú byť súčasťou dialogu, ale chcú byť súčasťou problému. Táto skupina generálov je skupina zločincov a na medzinárodnej úrovni ich treba ako takých aj vnímať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Atanasiu. Ani sa vám nedokážeme dostatočne poďakovať vám a vašej organizácii za podporu v tejto situácii a ja pevne verím, že naša veľmi dobrá spolupráca bude pretrvávať aj naďalej, nielen s vašou organizáciou, ale aj s Amnesty International a s ďalšími podobnými s Barmskou radou právnikov v neposlednom rade. Teraz by sme si mohli vypočuť zástupcu komisie. Dúfam, že nám povie, ako vyzerá situácia v rade, ako vyzerá situácia, pokiaľ ide o sankcie a aký názor v rade prevláda, pokiaľ ide o nadchádzajúce voľby a o novelu ústavy, ktorá posilní pozíciu vojenskej chunty. Takže nech sa páči, máte slovo komisie. Uh, thank you, Mrs. Chair. Ďakujem, pani predsednička. Dovolte mi, aby som sa poďakoval za to, že tu môžem stručne prehovoriť, že môžem vyjadriť naše názory na situáciu k Barme. Chcem sa poďakovať predrečníkom. Naozaj si rád vždy vypočujem takéto svedectvá, hlas rozumu a tolerantnosti, ktorý zaznieva z exilovej komunity. Je to hlas, ktorý chce dosiahnuť zmierenie. Situácia v tej krajine je naozaj naďalej veľmi napätá, je veľmi komplikovaná a preto neexistuje žiadna jednoduchá odpoveď. Napríklad zvýšme sankcie, takáto odpoveď by nebola adekvátna. Tá situácia je naozaj veľmi komplikovaná interne aj externe. Interné otázky to je ten proces Aung San Suu Kyi a komisia um, ústami pána Barosa sa jasne vyjadrila k výsledku tohto postupu, tohto procesu. Ďalšia interná vec, to je príprava volie v roku 2010. Potom sú tu kaukanské nepokoje, ktoré by sa mohli e, rozšíriť aj do ďalších oblastí. Pokiaľ ide o tie externé otázky, e, to je dopad kaukanského e, kaukanskej zbúry na čínske stanovisko. Miamarská vláda a USA teda USA navrhlo zmenu politiky um, vo vzťahoch USA-Barma. Je to z dielne Hillary Clintonovej. Taktiež OSN sa naďalej zaoberá touto situáciou, takže vidíte, že to je veľmi, veľmi komplikované. Krajina zároveň má veľké hospodárske ťažkosti, sú tam sociálne nerovnováhy, takže jednoduchá odpoveď na túto otázku istotne nie je možná. Takže aké je aký je postoj Európskej únie. Viete, že od roku 1996 tu máme sankcie, na ktoré sa nabavujú stále nové a nové sankcie. Vplyv Európskej únie na miamarskú vládu je obmedzený a postupom času sa znižuje z mnohých dôvodov. bojkot elekci- volieb. E, toto, je, e, toto nie je tá správna cesta, toto si teda myslí Európska komisia. Generáli, ktorí tam vládnu, vždy vyšli posilnení z každej jednej krízy. Toto bolo to je taký cyklus, ktorý vyvolala šafránová revolúcia, a e, súčasnú krízu je potrebné vnímať tiež ako e, jednu z dohier e, tejto revolúcie. Takže otázku, ktorú si musíme klásť, tá znie, do akej miery môžu byť nasledujúce voľby demokratické a spravodlivé. Čo by mohla urobiť Európska komisia? Poprvé, poskytovanie humanitárnej pomoci, v tom musíme pokračovať. Je potrebné navýšiť túto pomoc. Ide presne o oblasti, e, ktoré, v ktorých je situácia najviac napätá. A hlavne teda v pohraničných oblastiach. Komisia si mohla zvoliť ľahšiu cestu, cestu obhajoby navýšenia sankcií, ale my toto cestou nechceme ísť. Chceme uplatňovať vyvážený prístup ktorý bude zohľadňovať komplikovanosť situácie, ktorú som už predtým načrtol. Nechceme e, odmietať dialog, pokračovať tejto štandardnej odpovedi. Nie, chceme sa konštruktívne podielať na zmene situácie, samozrejme v rámci našich možností, možností nášho vplyvu. Tradičné oblasti našej pomoci sme využívali. Ide hlavne o zdravie, vzdelávanie. S niekoľkými partnermi sme vytvorili nový fond pre eh, malých eh, podnikateľov, mikrofinancie, poľnohospodárstvo, remeslá a tento fond začne so svojou činnosťou v najbližších mesiacoch, respektíve týždňoch. Sankcie ako také samotné nepomôžu zlepšiť situáciu v krajine. Skôr by len zhoršili uh, praktiky uh, miamarskej vojenskej chunty, preto musíme ísť takou pragmatickou cestou. Cestou dialógu už máme viacero takýchto komunikačných kanálov, ktoré začali svoju činnosť. Naviac sa s čiastočným úspechom snažíme pôsobiť v kapitole rozvojových cieľov milénia. Chceme dosiahnuť v krajine vytvorenie takých určitých regiónov a vplývať na samozprávu týchto regiónov. Takže to je všetko z mojej strany na túto chvíľu. Ďakujem pekne za pozornosť, pani predsednička. Ďakujem, vážený pán. Pri príležitosti našej rozpravy by ste mohli napríklad trošku porozmýšľať a e, vynájsť nejaký spôsob, ako Európa môže na tento volebný proces reagovať tak, aby sme mohli tieto peniaze využiť na to, aby sme podporili ľudské práva. Rovnako sa musíme pozrieť, akú spoluprácu môže Európska únia rozvíjať s Čínou a USA, aby túto situáciu nejakým spôsobom zlepšila. A teraz dávam slovo poslancom, kto si želá vystúpiť, kto chce otvoriť rozpravu. Eh, Rouva Lohbiiler, olkaa hyvä. Thank you. Ďakujem, pani predsednička. Mám dve otázky. Veľmi rade ďakujem za prezentácie, ktoré sme si vypočuli. Moja prvá otázka adresovaná pánovi Hanovi Yangvemu, Týka sa volieb od FIDH. Eh, sme sa dopočuli o tom, že by sme mali plne byť proti týmto voľbám. Tiež si nemyslím, že by boli spravodlivé, že by boli demokratické, ale mňa by zaujímalo, čo si vy k tomu myslíte, aký postoj máme my zaujať k týmto voľbám. A druhá otázka, tu adresujem komisii. Vypočuli sme si, že Čína má veľký vplyv na pánskú vládu. Napríklad počas cyklónu došlo k použitiu humanitárnej, poskytnutiu humanitárnej pomoci. Takže moja otázka znie, snažíte sa spolupracovať s čínskou vládou v otázkach Burmy, Barmy, pardon. Ďakujem za túto otázku. Pani Lor Miller, pán Berec. Eh, Áno, veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Táto panoráma, ktorá, ktorú nám tu načrtli naši hostia, je veľmi zaujímavá, lebo nás oboznámila s aktuálnou situáciou v Barme a rovnako ukazuje na to, že možno z rozličných uhlov pristupovať k boju za demokraciu, ľudské práva, obranu mianmarského ľudu na jednej strane a na druhej strane potom tu máme svedectvá, e, ktoré e, sa odsudzujú chuntu, hľadajú veľkú medzinárodnú alianciu, ktorá by tento vojenský režim odsúdila. No a potom tu máme takisto názory, predovšetkým názory zástupcu Európskej komisie, ktorí nám predstavil taký pragmatickejší prístup, kde sa, skombin, kde sa teda kombinovala istá eskaláda sankcií, ktoré boli v posledných rokoch uvalené z rozhodnutia rady na e, barmskú e, chuntu, zároveň s pragmatickým prístupom e, k otázkam humanitnej pomoci je to skutočne taký dvojitý pohľad, plastický pohľad, ktorý ja si myslím, že mnohí z členov nášho parlamentu e, sú zaň vďační, pretože to vyvoláva istú otázku, ako sa zachovať v takejto situácie, ktorú zástupca komisie definoval ako komplikovaná a, a permanentná, avšak tá permanentnosť a tá plynulosť nevedie k pozitívnemu výsledku. Je bohužiaľ hrozne statická táto situácia, veď v takejto situácii sa barma nachádza už 10 ročia. A máme tu navyše tému Aung San Suu Kyi, ktorá znepokojuje dlhé roky medzinárodné spoločenstvo, dá sa povedať od konca 80. rokov. To je už naozaj veľa rokov a treba skutočne otvorene skonštatovať, že medzinárodné spoločenstvo, aktivisti za ľudské práva, svetové vlády nedokázali zmeniť túto situáciu a e, ak niečo skutočne znepokojuje, tak to je, že vojaci z tej krízy, ktorá nedávno v Barme bola, ešte vysli posilnení. A obávam sa, že aj z tejto krízy budú opäť posilnení. V mojej krajine sa hovorí, že v prípade pochybnosti e, si hoďte korunou, lebo keď neviete teda, ktorú kartu použiť, alebo ako sa zachovať, rozhodnute sa buď kartovou hrou, alebo hodením koruny. Ale my si toto nemôžeme dovoliť. My musíme skutočne e, tejto téme permanentne venovať prioritnú pozornosť a treba na ňu upozorňovať, odsudzovať túto situáciu. E, Zástupcovia Európskej únie by to mali robiť na e, platforme OSN a na ďalších medzinárodných fórach a mali by sa snažiť nájsť čo najväčšiu podporu, čo najväčšiu možnú podporu na to, aby sa barmský e, režim dostal do izolácie, ale samozrejme, že treba udržiavať kontakty aj s ľudom, s občianskou spoločnosťou v tejto krajine, aby sa mohlo pokračovať v rozvíjaní tých skromných programov, ktoré tam je možné rozvíjať. Medzi tým tu máme ešte základnú otázku a tá je mimoriadne aktuálna o ktorej hovorila aj pani predsednička, aký má byť postoj Európskej únie a konkrétne Európskeho parlamentu k tej, tomuto otvoreniu. Jedni aj druhí hovorili, že sa pripravujú voľby a že vlastne tam teda bude opätovne vystavená skúške banská opozícia, ktorá sa v mnohých sektoroch snaží neparticipovať na týchto voľbách. Zástupca Eh, Komisie naznačil, že voľby nebudú ani spravodlivé, ani slobodné. Dobre, tak to je veľmi presvedčivé stanovisko, ale čo máme robiť, ako sa máme zachovať? Máme ísť ako pozorovatelia na tieto voľby, alebo máme to odmietnúť a stačí, keď povieme, toto je volebná fraška, netreba sa tým zaoberať. To je veľmi komplexný a komplikovaný program, eh, problém, pretože jediná participácia, ktorú môžeme na tomto volebnom procese eh, mať, tak eh, tá takým či onakým spôsobom prispeje k legitimizácii volebného procesu. Čiže treba skutočne postaviť na váhu, čo je lepšie. Na jednej strane pošleme e, medzinárodných pozorovateľov a čo potom o tom povie e, chunta na tlačovej besede. Čiže toto všetko musíme veľmi, veľmi e, opatrne zvážiť. Viem za tieto reflexie, pán Obiols. Áno, nech sa páči. myslím si, myslela som si, že to bude veľmi zaujímavá debata. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ospravedlňujem sa za, za neskorý príchod. Medzičasom možno bola moja otázka zodpovedaná v úvodnom stanovisku našeho hostia. Napriek tomu otázka z mojej strany. Ako povedal môj predrečník, situácia v Barme sa nemení a zostáva rovnako už po dlhé roky prakticky a, a Ansan Suti napriek snahe celého sveta jej pomôcť, naďalej trpí a, a naďalej je v domácej väzbe. Je našou povinnosťou hľadať čo najefektívnejšie možnosti, ako jej pomôcť, ako zmeniť tú situáciu v krajine. A z tohoto dôvodu si myslím, že koordinácia aktivít všetkých medzinárodných organizácií, mimovládok a kohokoľvek, kto by dokázal pomôcť, musí byť využitá. A pre, preto moja otázka ctenému hostovi. E, viem, že na pôde Spojených národov. Nigerijský profesor Ngbari, zastupca eh, z OSN, navštívil eh, viackrát Myanmar, stretol sa s generálmi chunty, ale jeho výsledky boli nulové. Otázky teda znie, je tu možné koordinovať, alebo sú tu snahy koordinovať všetky tieto aktivity tak, aby viedli k výsledku v, blíz- v budúcnosti. Kiitos näistä kysymyksistä, herra Kukan. Eh, voimme jatkaa varmasti. Áno. Myslím si, že my skutočne e, môžeme s tým súhlasiť. A teraz by som navrhla druhé kolo, ale ešte predtým dám slovo našim hosťom, ako vnímajú tento volebný proces, čo si o ňom myslíte. A nakoniec, ako to vyzerá s Čínou. Môžeme požiadať Čínu, aby zaujala nejaké pevné stanovisko vzhľadom na Mianmarsko a potom tu máme ešte koordináciu s medzinárodnými e, združeniami a asociáciami. Ako to môže ovplyvniť situáciu? Nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade si myslím, že e, nemožno pochybovať o porušeniach ľudských práv zo strany armády a o, tom, e, o tej vládnúcej e, beztrestnosti v krajine. Kľúčová otázka, ktorú ste tu pomenovali, je, ako zmeniť túto situáciu a ako koordinovať medzinárodné spoločenstvo Posledných 20 rokov som sa snažil e, upútať medzinárodnú spoločnosť na e, Barmu práve s cieľom koordinovať aktivity. E, bolo vytvorený na Európska kancelária, ale medzinárodné spoločenstvo nemá vôľu ani schopnosť ovplyvniť zmenu v krajine. 20 posledných rokov je toho dôkazom. Teraz poprvýkrát sa tu rysuje šanca na zmenu zvnútra e, krajiny. Teraz poprvýkrát a prvýkrát avizuje vojenská chunta voľby. Iróniou je však, že e, oni aj chcú tieto voľby a e, chcú to preto, pretože chcú získať legitimitu, chcú ukázať, že to boli ľudia, ktorých legitimizovali, zvolili Demokratické sily však voľby nechcú. Je to presný opak než zvyčajne. Po druhé, ne, nesúhlasím s vojenskom, vojenskou ústavou, nechcem, aby nadalej vládli. Za týmto návrhom je však to, že namiesto priame, priamej, priameho riadenia e, krajiny teda vojenskou silou, to budú robiť nepriamo cez parla- parlament naďalej budú manipulovať voľby, ale od priamých, e, priamého riadenia prechádzajú k nepriamému. E, prijali ten princíp, že vôľa ľudí je dôležitá. Budú tento princíp používať. Ak e, si armáda myslí, že vôľa armády je dôležitá, tak sa si siahne po skutočnej vôle ľudí a preto tvrdím, že 20 rokov sme sa medzinárodne snažili situáciu zmeniť, neúspeli sme, tak otázka znie, nemali by sme sa snažiť vo vnútri krajiny zmeniť situáciu. Hovorím to preto, pretože v roku 90, keď bola zvolená st strana Ansan Suti, sme my, ktorí e, boli e, v exile, sme hovorili e, nerob, nerobme tie voľby, pretože nebudú slobodné, ale Ansan Suti chceli napadnúť výsledok volieb, ale dôležité bolo, že v deň volieb ľudia mohli voliť ako chceli. Som presvedčený, že vojenské zložky nebudú chcieť opakovať svoje chyby, ale myslím si, že myslím si, že by sme mohli naozaj eh, využiť skutočnú vôľu ľudí v krajine. Ja, Ďakujem. Pán Jangue, pán, nech sa páči, môžete odpovedať na ďalšie. Pán Atanasiu. Keď sme hovorili o medzinárodnom obhajovaní a jeho sile, keď sme hovorili o názore o Európskej komisie, tak som mal celý čas dojem, že začiatok mojich slov je naozaj relevantný, pretože si neviem spomenúť na jediný bod, kde e, boj proti e, nepráve v Barme by sa stal prioritnou témou medzinárodného spoločenstva. Musí sa takou stať. Nepamätám si, že by sme že by sa hovorilo o jasnom dialógu ta, takýto dialog zostáva prioritou, ale zlyhal. Dnes tu máme množstvo chýb e, v Barme, preto FIDH spoločne s barmskou občianskou spoločnosťou, nie sme zahraničná spoločnosť niekde si z Paríža, ale máme členov a zástupcov barmskej občianskej spoločnosti a sme vlastne e, echom ozvenou ich, ich e, vôle z jednoduchého dôvodu. Urobil som už tú karikatúru e, e, počas môjho prejavu. Bude to akýsi pohreb demokracie v, demo- v Barme. Prav, moc budú udržiavať nepriamo ďalších 30 e, či 50 rokov nepriamo budú riadiť krajinu, budú mať legitímnosť. Toto pre Barmčanov nemôže byť opcia. ak majú tie sankcie dopad, dopad na obyvateľstvo, nie je to správna cesta. Európska únia prijala takéto sankcie, ale ak, tak by sa nemali trestať občania, mali by sa zamerať tie sankcie na priemyselné záujmy. Všetci vieme, ktoré, ktoré spoločnosti sú prítomné v Barme. Mali by sme možno e, snažiť sa trestať prostredníctvom poisťovní, ktoré sídlia v Londýne. To je e, krajina, ktorá je členom EÚ. Boli by to komplexné sankcie, ktoré by zablokovali všetky aktivity v Barme, dokonca čínske či indické spoločnosti. Je to doteraz sklamaním, musím byť priamy, dokonca ani politická vôľa neexistovala ani len v EÚ blokovať týchto ľudí od tých strojov. To bola moja prvá poznámka. A druhá je tá, že zložitosť tejto situácie e, v Barme je veľmi, veľmi vratká, e, explozívna. Je to rovnaké ako v Darfúre, v Kongu. Práve preto FIDH podporuje lokálne hnutie, občianskú spoločnosť a bojovníkov za ľudské práva. Je to jej kraj, ich krajina. Oni poznajú zložitosť tejto situácie lepšie než e, iní participanti na tomto probléme. Ľudia ani len nemajú prístup e, k zneniu voľby, vo, vo, ústavy v, v krajine. Je to veľmi zložitá konštrukcia s množstvom parlamentov a štruktúr. Ako by tu vôbec mohol byť dialog? Taký dialog ani len nepripustia. A vraciam sa k rovnakej otázke, ako očakávate od nich, aby mali akýkoľvek pozitívny rozvoj v jednej z najkrutejších krají, najkrutejšom režime sveta. Politický dialog je potrebný. Ako náhle ste začali s bojom proti e, trestnej, trestnoprávnej zodpovednosti, taká by mala byť e, priorita Barmy. Boj proti beztrestnosti, tento boj treba začať, pretože ešte sa nerozbehol. Mali by sme hovoriť e, o uchopiteľných, realistických cieľoch. Ďakujem, pán Atanásio. A ešte skôr, ako dáme slovo zástupcovi komisie, dve také poznámky, alebo skôr možno otázky. Ak e, si dobre spomínam, v septembri 2010 bude tu v Bruseli schôdza zem. Ako, chce, ako vnímate túto otázku barmy, e, keďže tu bude ten so, e, summit ASEAN? E, to je otázka, ktorú by som chcela položiť zástupcovi Európskej komisie. Možno by sme mohli zorganizovať e, súčasne nejaké fórum tu v Európskom parlamente, ak by s tým parlament súhlasil. Ja napríklad som sa zúčastnila takéhoto fóra, e, e, kde sa stretajú európske občania a s občanmi tejto krajiny. Veľmi dobre si spomínam, že za fínskeho predsedníctva fínsky minister zahraničných vecí prijal predstaviteľov barmskej opozície práve pri príležitosti tejto aktivity, ktorá bola zorganizovaná vo Fínsku. A teraz dávam slovo pánovi z komisie. Ďakujem pani predsednička. K ASEMu. Myanmar, teda Barma, je s plnoprávnym členom ASEMu. v Európe si uvedomujeme, že účasť miamarskej vlády v Aseme e je e, dobrou možnosťou, pretože izolácia len nahráva e, vojenskej chunte. Oni chcú ostať pri moci a nechcú byť nejakým spôsobom um, rušení um, z vonka. Pokiaľ ide o Čínu, ako spolupracovať s Čínou, pani komisárka Ferrero-Waldner má naozaj osobný záujem a pri každej možnosti rokovaní s Čínou um, načrtáva otázku barmy, nastoluje otázku barmy aj v kontexte EU-ASEAN neustále nastolujeme otázku Barmy a očakávame ústretovosť ASEANu, e, pretože na túto otázku neustále upozorňujeme. Máme tiež osobitného vyslánca Európskej únie a pani Ferrero-Waldner neustále vo svojich kontaktoch eh, s miamarskou vládou eh, stále ich prosí, aby eh, náš zástupca, ako aj zástupcovia OSN, mohli prezentovať názory medzinárodného spoločenstva. je tu množstvo rôznych prístupov v politike k Myanmaru. Ehm, neplatí, že by sme potrebovali jednu jedinú cestu. Je naozaj výborné, že máme mimo, e, ehm, mimovládne organizácie, e, ktoré tlačia hlavne na otázku ľudských práv. Samozrejme, situácia nie je stabilná, možno tak e, navonok vyzerá, ale je tu určitý plán transformácie, je tu pripravená roadmap, takýto cestovný plán. O rok sa budeme musieť zaoberať tým nevyhnutným, teda že tam bude vláda, ktorá bude výsledkom volieb, ktorá síce nebude dokonalá, ale bude výsledkom volieb. Pokiaľ ide o pozorovateľskú misiu, pri voľbách som trošku skeptický, pretože možnosť vyslať e, takúto pozorovateľskú misiu je veľmi malá, pretože vojenská chunta chce fungovať v izolácii, teda potrebovali sme ich pozvanie a tiež e, by sme zohrávali potom nejakú úlohu pri legitimizácii celého tohto, tohto mm, postupu. Vláda načrtla možnosť umožniť krátkodobú pozvateľskú misiu členom ASEANu, ale neviem, či to, ako to bude v prípade Európskej únie. A pokiaľ ide o tú diverzitu v krajine, pokiaľ ide o názory na riešenie, pokiaľ na riešenie problému. Ja som v tejto krajine bol, myslím, 38 krát, keď teraz správne počítam e, víza, ktoré mám v pase. A nikto v krajine iste nie je za sankcie. Áno, sú tam rôzne názory v krajine, hlavne na voľby, ale na sankcie sú si za jedno. Pokiaľ ide o tie voľby, je tu jedna skupina, ktorá je provládna. Táto vníma e, voľby ako možnosť na inštitucionalizáciu nejakého hybridného e, formátu vlády. Potom je tu e, skupina, to sú hlavne menšiny, ktoré chcú využiť túto, tieto voľby na legitimizáciu svojej úlohy, pretože ich úloha skrátka nie je e, nejako právne uznaná. Takže toto sú, tá druhá skupina, to sú tie etniká. A potom je tretia skupina, to je tá štandardná línia konfrontačnej politiky. Čokoľvek vláda povie, my sme proti. O tom hovoril aj pán Hangvej, o tejto konfrontačnej naladenosti niektorých predstaviteľov hnutia za demokraciu. A potom je tu ešte štvrtá skupina, to sú zastupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú za to, aby e, roadmap pripravený vládou bol naďalej nasledovaný, ale aby na to mohli spolupracovať aj oni, aby aj oni boli súčasťou tohto e, systému. Takže vidíte, že aj ten prístup v rámci občianskej spoločnosti v Miamarsku z oči voči voľbám je veľmi odlišný, veľmi rôznorodý. Takže ja si kladiem otázku, prečo by sme im mali my nejako diktovať o, samotným občanom Miamarska, čo si majú myslieť o roadmape pripravenom ich vládou. Ďakujem. Ďakujem. Ešte máme niekoľko minút a tak dám slovo pani Kiel Nielsen. Nech sa páči. Ďakujem. Moja prvá otázka. Ako to vyzerá s tými piatimi bodmi akčného plánu, e, ktorý bol navrhnutý a Žak mal na ne odpovedať, aká je situácia v oblasti týchto piatich bodov. A rovnako by som chcela položiť otázku FIDH, E, pokiaľ ide o medzinárodné vyšetrovanie zločinov proti ľudskosti. My veľmi dobre poznáme, že aká je tam situácia. My na medzinárodnej úrovni tieto krymy poznáme. Čo vy očakávate a čo očakávate od tohto medzinárodného vyšetrovacieho výboru? Čo si myslíte, že prinesie navyše? Ďakujem. Kiitos rouva Kiil Nielsen. Oliko siis eh, kysymyksenne eh, herra Ďakujem pani Kiil Nielsen. Táto otázka sa bola adresovaná pánu Jangvimu. Nie, nie, to bolo skôr otázka na pána Atanázia. Nech sa páči, pán Atanázio. Um... Ďakujem. Ja odpoviem po francúzsky, lebo to je oveľa jednoduchšie. Aj my veľmi dobre poznáme kontext, politický kontext, v akom pracujú e, tieto mimovládne organizácie, aj diplomati. Takže my práve sme teraz e, otvorili túto medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu a tam je to je článok 7E8 rímskeho štatútu a tam sa hovorí, že väčšina e, zločinov, e, ku ktorým dôjde vo svete proti ľudským právam, tak väčšina sa stane v, ba- v Mianmarsku. No a pokiaľ ide o bezpečnostnú radu, tá nemôže zasiahnuť, pretože Barma nie je členom tohto rímskeho klubu, takže tieto schôdze, aj keď sú veľmi rozličné, veľmi reprezentatívne, veľmi rôzne, tak napriek tomu vlastne sa otvorilo toto medzinárodné vyšetrovanie, aby sme informácie sprostredkovali, my sme dostali informácie, nehovorím, že sú falošné, ale sú tam veľmi seriózne E, údaje o tom, že k barme dochádza k porušovaniu ľudských práv. A my to teraz tieto e, údaje pošleme tej vyšetrovacej komisie, aby to posúdila a rozhodla, či naozaj je tomu tak alebo nie. No a potom uvidíme, či Európska únia a ďalší partnery sa skutočne postavia na stranu a podporia E, túto, e, tieto závery. Naozaj treba, aby sa spojila Európska únia, USA, africkí partneri, Južná Amerika, aby sme spoločne niečo v tomto smere urobili. Rôznorodosť, ktorá v Ázii existuje, a my to veľmi dobre vieme, že e, v, v Ázii sa často argumentuje, to sú azijské hodnoty, že európske hodnoty nemožno aplikovať v Ázii ale práve rímsky štatút a štatút Medzinárodného e, súdneho tribunálu príjma ľudské, univerzálne ľudské práva. Vždy je ten rovnaký prístup, vždy ten najlepší prístup, e, ktorý má v prvom rade na zreteli ochranu ľudských práv, lebo nemôže byť e, beztrestnosť, najmä v takýchto vážnych prípadoch a nemôžno ju v žiadnej krajine inštitucionalizovať. Pani predsednička, ja by som na záver ešte odpovedal e, na komentár zástupcu Európskej komisie. Toto nie je vláda, ja naozaj ľutujem. To je vojenská chunta, ktorá drží krajinu. Je to bohužiaľ nútený partner v medzinárodných vzťahoch pri rokovaniach EÚ. Barma to nie je vláda to je skupina generálov. To je prvý prvok, e, ktorý treba mať na zreteli. A preto je potrebné vybudovať takú zahraničnú politiku Európskej únie, ktorá bude na tom trvať. A po druhé, my tu nemôžeme povedať e, mne Armančanom, čo budeme robiť. My nie sme tu na to. A naozaj to je argument, ktorý ma vystrašil a ja si uvedomím, že keď sa takýto argument použije na medzinárodnej scéne, e, nie je vhodný, pretože FIDH pracuje s barmov a aj keď tu máme ľudí, ktorí sú gréckeho greckého e, pôvodu, ako napríklad ja, ja som celý život e, strávil po boku barmských ľudí a viem, čo očakáva barmská vláda. Oni hovoria, že potrebujú vašu podporu, podporu Európskej únie. Vy túto podporu nemôžete odmietnúť v rámci politickej línie, ktorú navrhujú oni. To je demokratické hnutie Barmy. To je dosť e, koherentné a myslím si, že nemôžeme podať nie, lebo my veľmi dobre vieme, čo sa deje na úrovni medzinárodnej diplomácie. Nejde tu len o diplomáciu, ide tu aj o ochranu práv národa, toto by malo byť tou základnou líniou, základným východiskom krokov Európskej únie, ktoré by potom mali viesť aj k stabilite aj v tejto časti sveta. Ďakujem. Kiitos, herra Atanasio. Herra Jangve, haluatteko vielä kommentoida? Pán Atanasio, teraz pán Jangve, želáte si ešte e, predniesť nejaké pripomienky k tej beztrestnosti, alebo ešte niečo chcete dodať? Uh, Áno, stručne. Zhodneme sa na tom, čo sa snaží dosiahnuť FIDH. Problém je v tom, že ich snaha je dlhodobým procesom, môže trvať 20-40 rokov, kým dôjde zmene v Barme a my nemôžeme čakať, ale voľby tie budú budúci rok a musíme niečo v tejto súvislosti vykonať. Nemôžeme len povedať, že budeme bonkotovať, nezúčastníme sa, pretože každý v barme bude musieť ísť k urne. A keď tu nebude žiadna opozičná strana, tak e, vojenská chunta nebude musieť vôbec falšovať, získajú všetky hlasy. Ale keď tu bude nejaká opozičná strana, budú musieť aspoň manipulovať, budú musieť nejako falšovať výsledky. A keď bude iba vojenská chunta, keď tu nebudú žiadne opozičné strany, tak nebudeme akceptovať voľby. Toto môžeme povedať my v Európe. Ale azijskí e, susedia možno povedia, boli to voľby, voľby ako každé iné a sú legitimné. Takže my musíme nájsť nejaký spôsob, ako využiť naše možnosti, ako využiť tieto voľby, nenechať sa mm, tlačiť do kúta vojenskou chuntou, ktorá potom bude zvolená, pretože tam nebudú žiadne opozičné strany. Ďakujem. Kiitos, herra Jangvet. Tämä on ollut erittäin... Ďakujem, pani Angue. Táto rozpráva o Barme bola veľmi užitočná. V každom prípade my v nej budeme pokračovať na pôde Európskeho parlamentu. Musíme sa ňou zaoberať aj pri príležitosti delegácie e, krajín a nás a myslím si, že my všetci budeme musieť túto situáciu sledovať a budeme sa musieť pre, rozhodnúť pre tú najlepšiu stratégiu. Ešte raz ďakujem všetkým prítomným a všetkým vystupujúcim za vystúpenia. Ja viem, že máte rozličné stratégie, ale aj napriek tomuto rozdielu e, sme tu celkom e, pokojne debatovali. No a teraz budeme pokračovať v našej debate s eh, komisiou a s radou. Ďakujem. Ďalší bod. Teda môžeme prejsť k bodu 4 a to je výmena názorov s členom Afgánskej nezávislej komisie. Eh, chcem privítať pani Brit Svensen, ktorá sa zúčastní našej rozpravy o situácii v Afganistane po prezidentských voľbách. Veľmi dobre viete, že už sme sa tejto otázky dotkli minulý týždeň vo výbore pre zahraničné veci a som presvedčená, že dnešná e, rozpráva nebude na škodu. Vypočuli sme si dosť znepokojujúce správy, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine. A preto srdečne vítam nášho hostia, pani Zia Langari, pani Ziu Langari. Eh, on, on tullut varta vasten Kabulista tänne Je veľmi dôležité prijať pani Zia Langari ktorá prišla priamo z Kábulu. E, takisto vítam pani Rachel Reading, ktorá je tu za Human e, Watch. A ja vás vítam, right? Ja vás vítam. Máme tu takisto zástupcu Európskej komisie, pán De Viten, ktorý pracuje v generálnom riaditeľstve RELEX a je práve poverený sledovaním politiky s Afganistanom. Vieme, že je pomerne veľa e, ciest medzi Kábulom a Bruselom v posledných mesiacoch, pretože sme veľmi pozorne sledovali volebný proces. Všetci dobre viete, že pozorovateľská misia bola vedená generálom Morinom. Takže teraz vám dám slovo, aby ste nás oboznámili s výsledkami volebného procesu. Nech sa páči. Uh, Ďakujem, pani predsednička. Chcete, aby sa komisia vyjadrila ešte pred pánom Ziom Langarim? Pán zástupca komisie, ja by som bol rád, keby pán Langari hovoril prvý. Ďakujem, počujete ma? Dobré predpoludne, dámy a páni. Teším sa, že tu dnes môžem byť a chcem sa poďakovať poslancom Európskeho parlamentu, že sa venujú situácii v Afganistane a že zaplatili náklady na môj príchod sem, aby som mohol z prvej ruky vás poinformovať o tejto situácii, pretože tá je naozaj veľmi znepokojivá. Situácia v Afganistane pokiaľ ide o ľudské práva, je teraz veľkou výzvou vzhľadom na to, že bezpečnostná situácia nie je dobrá, že sú tu hrozby, útoky zo strany Talibanu. Keď situáciu porovnáme s rokom 2002, došlo k obrovskému vývoju v rôznych oblastiach, pokiaľ ide napríklad o slobodu prejavu, pokiaľ ide o ľudské práva, pokiaľ ide o práva žien, pokiaľ ide o ochranu detí, pokiaľ ide o občianske slobody. Takže v rôznych oblastiach došlo k určitému, určitému pozitívnemu vývoju. Občianská spoločnosť je v ak- veľmi aktívna v Afganistane, kedy si nemohli vyjadriť svoj názor pred 5 rokmi, teraz už túto možnosť majú. Tieto zmeny sú veľmi sľubné. V každom prípade situácia v mnohých eh, hľadiskách je ešte veľkou výzvou. Mám jednu dobrú správu a to, že jedna osoba, ktorá bola minulý rok zadržaná za to, že zverejnila dokument na internete, je to kritik porušovania ľudských práv zo strany islámu. Táto osoba bola uväznená na skoro rok, ale pred pár dňami bola prepustená. V Kábule sa najskôr vyskutovala a potom ušla do exilu. Tento prípad je príkladom mnohých medzinárodné organizácie, svetové spoločenstvo, mimovládne organizácie naozaj tlačili na to, aby táto osoba bola prepustená, rovnako ako aj moja inštitúcia, Afgánska nezávislá komisia. Mali sme viac než tisíc podpisov na petícii za jej prepustenie a tieto naše snahy naozaj viedli k výbornému výsledku. Viete, že Afganistan po druhý krát zorganizoval prezidentské voľby a voľby do regionálnych zastupiteľstiev. Stal sa 20. augusta. Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu v Afganistane, na jej z jej dôvodov teda tejto voľby eh, boli veľmi riskantné. Mnohí ľudia boli vystavení rôznym hrozbám, napriek tomu sa však volieb zúčastnili. Podľa údajov, ktoré mám k dispozícii ja, volebná komisia spočítala 74 4,2 rozdaných hlasov. Dohromady je to 3 milióny 9 milió, viac než 9 miliónov ľudí, viac než 3 e, milióny 908 tisíc ľudí hlasovalo. percent vraj boli ženy týchto voličov, čo znamená teda zlepšenie oproti minulému, oproti minulým voľbám. 281 tisíc 400 pozorovateľov z 2972 organizácií boli prítomní, boli to či už miestne alebo medzinárodné organizácie a tieto teda vlastne sledovali priebeh volieb a 61 1951 pozorovateľiek žien sa zúčastnilo týchto pozorovateľských misií. Mám tu jednu smutnú informáciu, že v deň volieb sa na viacerých miestach vyskytli explozíva, výbušniny. Na niektorých miestach dokonca došlo aj k ich e, výbuchu. V Kábule napríklad. Taktiež došlo k rôznym vytržnostiam, k samovražedným atentátom, k raketovým útokom na viacerých miestach. 50 osôb z radou Talibánu bolo zabitých, jeden pardon, bolo tam až 30 útokov s použitím zbraní, bolo veľa zranených, policajných dôstojníkov a mm, vojenských zamestnancov, 9 civilistov prišlo o život, 11 zamestnancov volebných komisií, Mnohým útokom sa však podarilo zabrániť vďaka aktivitám Národného bezpečnostného oddelenia. Pri príprave vojeb 32 amerických vojakov zahynulo štyria britskí v snahe zabezpečiť bezpečný priebeh volieb. Taktiež mnoho členov Talibanu prišlo o život. Takže toto sú všetko udalosti, ktoré sprevádzali naše augustové voľby. Ale veľa ľudí prišlo k urnom, ako som už spomínala. Toto je výborný výsledok. Pokiaľ ide o falšovanie volebných výsledkov, e, sú tu náznaky, že k nemu dochádzalo v niektorých hlasovacích miestnostiach. Niektoré z volebných miestností dokonca vôbec neotvorili, ale e, urny zrazu boli plné hlasov, napriek tomu, že tie miesta vôbec neboli otvorené. V niektorých urnách boli celé štosy hlasovacích lístkov, ktoré tam boli vložené, ešte zviazané, bez toho, že by boli predtým rozdistribuované. Zamestnanci týchto miestností eh, často pôsobili v prospech niektorého z kandidátov. Nede iba o jediného kandidáta, ktorý je podozrivý z takých, takéhoto falšovania. Pred voľbami bola logistická príprava uspokojivá. pokiaľ ide o prípravu materiálov, pokiaľ ide o prípravu volebných miestností. Viac než 600 miestností, ktoré mali byť otvorené v ten deň volieb. Bohužiaľ nemohli tvoriť svoje brány vzhľadom na nepostačujúcu bezpečnostnú situáciu. Naozaj mnoho problémov sa vyskytlo, ale je to obrovský pokrok porovnaný s predchádzajúcimi voľbami. Volebná komisia dostala množstvo sťažností pred, počas aj po volebnom dni. Hlavne pokiaľ ide o tie regionálne zastupiteľstva, o voľby do regionálnych zastupiteľstiev. Niektorí kandidáti boli diskvalifikovaní, dvaja kandidáti na prezidenta boli diskvalifikovaní a viacero kandidátov vo voľbách do regionálnych zastupiteľstiev. Dve ženy kandidovali na prezidenta a 7 žien na funkciu na funkcie zástupcu. Mnohí kandidáti nemali dostatok prostriedkov na to, aby mohli robiť predvolebný boj. Boli len traja kandidáti, ktorým sa podarilo eh, svoju kampaň odprezentovať v rôznych médiách. Títo kandidáti vydali množstvo prostriedkov, hlavne na televíznu reklamu. V večernom čase boli tu jednominútové spoty 600 dolárov stojí minúta takéhoto vysielania a mali sme kandidátov, ktorí mali polhodinové, hodinové vysielacie časy pre svoje reklamy. Ďalej tu boli rôzne zhromaždenia eh, v rámci predvolebnej kampane. Došlo k útokom aj počas takýchto predvolebných kampaní. Bol tu väčší počet zranených, dokonca zabitých. Bola tu však dohoda, že keď e, voľby prebehnú, že je potrebné sa naozaj venovať všetkým sťažnostiam, ktoré volebná komisia dostane. Nezávislá volebná komisia začala so sčítavaním hlasov. Kandidáti kritizovali postup pri tom uplatňovaní, že je potrebné najskôr E, prešetriť všetky sťažnosti a až potom oznámiť výsledok. Takže my sme sa pozreli na to, ako postupovala táto volebná komisia a nie sú v pravidlách uvedené možnosti čiastočného ščítovania hlasov. Napriek tomu to tá komisia urobila. Teraz sa zaoberajú teraz sťažnosťami, ktoré boli predložené no uvidíme, aký bude výsledok tejto práce. To je všetko z mojej strany na teraz. Rád potom zodpoviem na všetky otázky, ktoré kolegovia položia. Eh, Ďakujem, pán Langeri. Dostali sme veľa znepokojujúcich informácií. A teraz dám slovo pani z Human Rights Watch. Uh, Ďakujem za pozvanie aj za toto vypočutie. Súhlasím uh, s predrečníkom, poviem čo si o voľbách, o právach žien a uh, problémoch beztrestnosti k otázkam potom neskôr. K voľbám Bol to veľmi e, násilný deň, nie v, snaď v násil, e, intenzite toho násilia, ale v, pro, e, v počte a geografickom rozmiestnení tých incidentov. Toto samozrejme malo veľký dopad aj na účasť v množstve volebných oblastí konfliktného charakteru na juhovýchode, na juhu. Samozrejme, že to malo dopad aj na účasť žien a e, umožnilo to aj vysokú mieru podvodov práve v tých konfliktných oblastiach. Afganistan je krajina e, s multifunkčným štátom, e, štátnym aparátom a boli tu oblasti, ktoré kde vláda a medzinárodné spoločenstvo mohli s cieľom zlepšiť e, priebeh volieb urobiť viac. Jedna z hlavných e, chýb bola, e, bolo zrušenie tej volebnej mašinérie pre predošlých voľbách. Bolo treba potreba ľudí preškoliť, nanovo zoskupiť a tak ďalej a dobre naplánovať voľby. Nezávislosť volebnej komisie bola od začiatku spochybnená. Hlavným predstaviteľom bol e, jeden z priateľov Karzaja, takisto niektorí z tých pešiakov, tak povediac, e, tej organizácie boli pochybnej, pochybnej, pochybnej legitimity. niekoľko miliónov voli, voličov e, bolo naviac než je oprávnených voličov podľa počtu e, obyvateľov krajiny, takže možno hovoriť o podvode. Čo sa tiež prehliadalo, bola bezpečnosť žien. Bolo veľmi zložité e, príjmať ženy k účasti z bezpečnostných dôvodov len mesiac pred voľbami, e, teda celkom neskoro, e, sa začalo e, s prípravou dodatočných pracovníkov, ktoré by umožnili ženom, ženám voľby, čiže takí poradcovia pre rodové otázky. A to všetko prispelo k, k tej miere roztrieštenosti účasti žien, tak pro, problém neúčasti e, žien e, len ďalej umožnil podvody. Toto treba. E, my na budúci rok máme ešte voľby parlamentné. Dúfam, že z toho bude teda poučenie a že sa zlepší situácia. Otázka registrácie, nezávislosti, to všetko treba riešiť. Takisto otázka bezpečnosti a účasti žien to treba naozaj brať e, súrne. Takisto e, problém e, preverovania parlamentných kandidátov. Je to len veľmi obmedzené. Nefungoval z veľkej časti, čiastočne z nedostatku politickej vôle. Ani medzinárodné organizácie OSN si nesplnili svoje povinnosti, pokiaľ ide o verifikáciu účastníkov volebných zoznamov. Dúfajme, že pred budúcimi voľbami bude lepší lustračný proces a silnejšia vôľa. A dúfam, že nebudeme mať parlament plný bývalých e, kmeňových náčelníkov a zločincov. Myslím si, že toto treba brať ozaj vážne. A krátky komentár ešte z mojej strany k pozorovateľskej misii Európskej únie, najväčšia Eh, únia, eh, pardon, misia, ktorú sme vôbec mali eh, pred voľbami. Predbežná detailná správa hovorila o množstve problémov v deň volieb, ale súčasne treba aj povedať, že tlačová správa vykreslila oveľa rúžovejší obraz, či už ide o to násilie, mieru podvodov, účasti a tiež schopnosti E, opozície realizovať sa vo väčšine krajiny. No a tá záverečná správa bude mať možno lepší, lepšie, nastaví lepšie zrkadlo tým problémom, pretože medzinárodné spoločenstvo sa snažilo dať taký pozitívny, pozitívny nádych tomuto. Média informovali celkom extenzívne ale žiaden z týchto pozorovateľov nehovoril úprimne celkom o miere, miere e, podvodov. A teraz k otázke práv žien. Tento e, na jar sa hovorilo v parlamente o e, zákonoch, systéme súdenia zvykovom, čiže šia, šíckom práve, ktoré má veľmi za dopady na práva žien, k tomu bola medzinárodná, e, medzinárodné protesty, množstvo e, hovorilo o tom a vy, vyvíjali tlak na prezidenta, aby sa rozbehol nový proces. Zákon bol novelizovaný, č, o, časť článkov bola vyškrtnutá toto sa stalo v polovici volebného boja. Napriek tomu medzinárodné spoločenstvo to premlčalo a neukonalo. E, všetko to súvisí s e, šítskou komunitou a blok, blokádou z tej strady. Fundamentalistické e, časti spoločnosti majú samozrejme vplyv na tie malinké pokroky, ktoré sa dosiahli. Európska únia by o tom mala teda nahlas hovoriť, pretože to môže mať naozaj dopad, keď e, niekto pozvihne hlas. A ešte snáď poviem čosi o prezidentskom dekrete týkajúcich sa e, zákonu o ženách. Je to zákon, ktorý by zlepšil práva žien miernym spôsobom. Zavie sa do, zavede sa do zákonu vôbec poprvýkrát termín znásilnenia. Bude tu však potrebná silnejšia kontrola, ktorá by umožnila implementáciu tohoto zákona vláda sa čoraz viac spolieha na konzervatívnejšie zložky spoločnosti, o tom treba diskutovať. Očividne sa uberáme týmto smerom množstvo e, istôt v Afganistane sa, a, sa otriasa. Nechcem hovoriť o múdrosti politických riešení. Myslím si však, že toto môže byť jediný smer, ktorým sa dá ísť Chcela by som varovať, že práva žien treba, treba zastávať, treba jasne hovoriť o, e, o tom, čo sa deje, ako šítske právo uh, ukazuje, nie je tu dostatočná obhajoba ženských práv. Takže prosím, berte túto otázku v budúcich rokoch vážne a k otázke všeobecne beztresnosti. Tieto otázky sú spojené, ale jedna z vecí, ktorá e, aktivistov za ľudské práva e, naplňa obavami pred voľbami, je otázka dopadu volieb na zostavu e, budúcej vlády. Ako viete, prezident sa dohodol s dôležitými náčelníkmi dôležitých etník. Bol tu uh, množstvo prísľubov a uvidíme množstvo prísľubov určite. Uh, je naozaj zarážajúce, že nemáme dobrý rústračný proces. tieto výbory, ktoré sa tým zaoberujú, sú slabé, potrebujú posilnenie. To sa týka aj záväzkov Európskej spoločnosti k vytváraniu kapacít, vytváranie občia, e, e verejnej služby v Afganistane. E, tieto veci treba riešiť viac zásluhovým spôsobom, pretože inak to bude pokračovanie tých problémov, ktoré e, sú za na, za najhoršími porušeniami ľudských práv v krajine súvisiacimi z, e, z, z tých sieť, sieti e, náčelníkov a kmeňových štruktúr. Na, na vláde by mala spočínuť väčšia miera tlaku a takisto by sa mali použiť ako páka e, investičné stimuly zo zahraničia otázka, eh, inak otázka ženských práv, ľudských práv bude veľmi, veľmi eh, smutná. Ďakujem, pani Reid. My sme si opätovne vypočuli, aký význam majú v tejto rozprave ľudské právy aj v tomto, pokiaľ ide o tento volebný proces, tak musíme brať do úvahy e, skutočnosť, že tu bola možnosť pre ženy zúčastniť sa volie. V každom prípade ďakujem za to, že ste sa zmienili aj o tomto zákone, ktorý diskriminuje ženy a ktorý ide proti základným právam. Nestačí pozmeniť iba ústavu a mať e, ústavu na, na to, aby boli rešpektované práva žien. To nestačí, lebo vidíme, že tieto práva tam neexistujú. Pre nás sú tieto všetky informácie veľmi cenné a myslím si, že e, my musíme naozaj vedieť využívať a že aj vo voľbách boli využité špecifické finančné prostriedky určené na obranu ľudských práv. Teraz vidíme, aká bola situácia. No a ja sa obraciam na zástupcu komisie. Máte niekoľko minút na to, aby ste nám vysvetlili, aká je situácia a aké je stanovisko vašej inštitúcie k celej situácii. Much, Ďakujem vám veľmi pekne, pani predsednička. Začnem tým, že na úvod poviem, že je výborné, že pán Langari prišiel sem, že meral tú cestu z Kábulu. My veľmi sledujeme prácu, ktorý robí, ktorú vykonáva jeho komisia. Vieme, že jej úloha je veľmi zložitá, pretože je to vládna inštitúcia a zároveň sa snaží podporovať dodržiavanie medzinárodných záväzkov v Afganistane. A to samozrejme to snahy podporuje aj medzinárodné spoločenstvo. Súhlasíme aj s eh, analýzou pani Reid. Pani predsednička, neviem, či ste, ste videli v včerajšom International Herald Tribune komiks kde pán Karzaj hovoril s pánom Obamom a Obama mu vravel, ty nerozumieš demokracii a Karzaj odpovedal, nie to, ty nerozumieš Afganistanu. A toto je do veľkej miery zodpovedá skutočnosti. My sme sa snažili presvedčiť afgánskych kolegov, aby ratifikovali kľúčové dohovory o, ľudových, o ľudských právach, aby podporovali a umožňovali existenciu slobodných médií. Áno, boli tu veľké pokroky od začiatku, od vlády Talibanu ale stále je možnosť ratifikovať zmluvu, ale potom je potrebné ju aj implementovať, teda transponovať do národnej legislatívy a potom implementovať. Sloboda médií, sloboda prejavu, za ostatné dva roky boli čiasto porušované, preto Európska únia e, vydala e, vyhlásenie k slobode médií v tejto krajine. Pokiaľ ide o situáciu žien, tá sa zlepšila, ale nie vo všetkých ohľadoch, k tomu sa dostanem neskôr. Teraz sa zaoberáme hlavne voľbami, to je náš hlavný bod programu dnes. Išlo o prvé voľby pod vedením Afgáncov. Samozrejme, že to bola obrovská výzva ich zorganizovať, vzhľadom na to, že situácia, bezpečnostná situácia sa zhoršovala a naozaj e, vôbec je víťazstvo, že sa tie voľby uskutočnili, napriek tomu, že tam boli určité nezrovnalosti, o ktorých hovoril pán Langari. Niektoré časti Afganistanu účasť bola príliš nízka. V Kandahare to myslím, že bolo menej než 10 Urobili sme, čo bolo v našich silách. Bola tu eh, pozorovateľská misia pod vedením pána Moriona. Tá tam prišla už v júli a venovala sa celému volebnému procesu a inštitúciám od samotného začiatku. A Správne ste poukázali na to, že po voľbách sa budeme musieť venovať, po tých prezidentských sa budeme musieť, venovať, budeme musieť venovať aj parlamentným voľbám, ktoré sa musia uskutočniť do júna 2010. V čase volieb vydala táto pozvateľská misia oznámenie, potom následovalo ďalšie e, s cieľom podporiť komisiu pre volebné sťažnosti, ktorá teraz má pred sebou obrovský kus práce. Táto úloha bola komplikovaná, to nepopierajme. Komplikuje ju ešte aj tá skutočnosť, že nezávislá volebná komisia vydala predbežné konečné výsledky podľa ktorých pán Karzaj dostal viac než 50 hlasov. A to sa udialo v čase, kedy ešte nebolo jasné, aké čísla vlastne vstúpili do tohto celkového výsledku. Sú tu sťažnosti, myslím, že ich je 2200, dokonca viac než 2200, eh, ktoré sú ešte stále predmetom vyšetrovania. 600 volebných miestností, e, v nich došlo k podozrivým krokom. Niektoré e, sú takými stanicami duchov, pretože sa tam vyskytli voliči, ktorí nie sú opravení a nevieme, e, do akej miery boli výsledky aj z týchto volebných staníc zahrnuté do celkového výsledku. Myslíme si, že je mimoriadne dôležité, aby ten právny proces bol dotiahnutý do konca a je potrebné, aby volebná komisia v plnej miere e, prevzala svoju zodpovednosť, aby sa nepoškodili tie inštitúcie, ktorých dôveryhodnosť je veľmi dôležitá pre demokratický vývoj Afganistanu. Naša pozorovateľská misia je ešte stále v teréne, až kým sa úplne neuzavrie volebný proces a ak sa koniec rozhodne, že bude druhé kolo volieb, tak tam tá misia bude aj počas tohto druhého kola. A až potom budeme môcť pripraviť kompletnú správu o tom, ako prebehli prezidentské voľby v Afganistane a až potom môžeme prísť s praktickými odporúčaniami, ktoré chceme vypracovať. Príprava budúcoročných volieb je tiež prioritou, pretože sú ešte dôležitejšie s cieľom posilniť hodnosť demokratického systému v Afganistane. Ja pevne verím, že budeme mať príležitosť spojiť sa s inštitúciami, s novou vládou, tak aby naše odporúčania boli uplatnené v praxi. Diskusia o volebnom procese musí prebehnúť čo možno najskôr. Afgánske inštitúcie nám povedali, že to celé veľmi úzko súvisí eh, s odzbrojením eh, ozbrojených skupín, ale vieme, že to nie je jediná príčina. Afgánsky občania eh, chcú, aby sa tieto otázky prešetrili ešte pred parlamentnými voľbami. Otázka e, spravodlivosti je veľmi e, zložitá v súčasnom kontexte v krajine, ale na legitimizáciu vlády je nevyhnutné, aby tu bola transparentnosť, pretože je potrebné, aby zodpovední vlastne boli nejakým spôsobom hodnotení za svoje kroky. Rada, jej sekretariát požiadala komisiu, aby uplatňovala nový postup vo vzťahu k Afganistanu a k Pakistanu a my ho momentálne vypracúvame. Pevne verím, že pripravíme dokument, ktorý sa bude viac venovať štandardom politického správania, či už pri menovaní alebo pri uh, tej zodpovednosti vlády, pokiaľ ide o znižovanie mieru korupcie, alebo pokiaľ ide o zlepšovanie situácie žien. Toto sú veci, ktoré budeme musieť potom odkomunikovať novej vláde. my si uvedomujeme, že vláda bude musieť eh, urobiť veľa, aby mala dôveryhodnosť u občanov, či už ide o poskytovanie služieb, bezpečnosť alebo nejaké um, miestne samozprávy. Dôležité je napríklad eh, to, aby nedochádzalo k eh, takými vecami ako eh, prijatie eh, šíského práva zo strany vlády na poslednú minútu. Toto je právo, ktoré skratka je neakceptovateľné. Násilie na ženách. Zákon o ňom je dôležitým krokom vpred, ale to ešte nie je koniec cesty. Uh, Správy OSN svedčia o tom, že sa zvyšuje miera násilia na ženách, hlavne vo verejnom živote. Všeobecným problémom v Afganistane je to, že systém spravodlivosti nefunguje efektívne. A ešte na záver zákon o médiách. Myslíme si, že súčasná verzia tohto zákonu nezodpovedá medzinárodným úpravám, pretože generálny riaditeľ eh, by mal byť eh, menovaný parlamentom a potvrdzovaný prezidentom. Podľa nás to svedčí o tom, že v krajine existuje problém, problém pokiaľ ide o štandardy politického života v Afganistane. A toto by sme my chceli riešiť. Ďakujem. Eh, Ďakujem zástupcovi komisie. Pokiaľ ide o stanovisko Európskeho parlamentu e, k týmto voľbám a e, našu pozorovateľskú misiu, tak môžeme povedať, že základné podmienky neboli rešpektované v tomto volebnom procese. Komisia nám trochu vysvetlila, aká situácia tam vládne, my to chápeme. No a teraz otváram rozpravu. Máme tu veľa žiadosti o rečnícky čas. Budem čítať e, zoznam. Pán Vít, Kazáka, Obios a pani Svensson. A ešte Rod Miller a ďalší. Dobre, výborne. A Vzhľadom na to, že máme veľa žiadostí o rečnícky čas, vás poprosím, aby ste vystupovali e, stručne, aby sme si mohli vypočuť odpovede našich rečníkov pani Andrejky. Ďakujem pani predsednička. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za úvodné prezentácie, ktoré podľa mňa boli veľmi zaujímavé. Pred rokom som navštívila Afganistan Stretla som sa s ministrami v Kabule, tiež som sa dostala do provincie Gor, stretla som sa s miestnymi zástupcami a už vtedy sa hovorilo o prezidentských voľbách. Stretli sme sa aj s tými, ktorí pripravovali voľby, e, predvolebný proces, predvolebnú kampaň, takže som si veľmi so záujmom vypočula informácie o výsledkoch Moja prvá otázka je adresovaná pánovi Langarimu. Po voľbách Filip Morion predseda pozvateľskej misie sa vyjadril, že to, čo sme my videli, sme my považovali za dobré a spravodlivé, ale slobodné to v niektorých, niektorých častiach krajiny nebolo. Čiže mňa by zaujímalo, čo si vy o tom myslíte. Súhlasíte s eh, týmto hodnotením predsedu pozvateľskej misie EÚ alebo nie? Moja druhá otázka je adresovaná všetkým rečníkom. Čo si vy myslíte o kvalite monitoringu zo strany medzinárodného spoločenstva? Bolo postačujúce toto pozorovanie volieb alebo nie? Niektorí z vás ste hovorili, že možno bude druhé kolo prezidentských volieb a v takom prípade uh, si nemyslíte, že by došlo ešte k väčšej destabilizácii politickej situácie v Afganistane? Včera som v CNN alebo na BBC eh, videla tlačovú konferenciu predsedu volebnej komisie. On povedal, že potrvá dva či tri mesiace, kým sa im podarí prešetriť všetky predložené stiažnosti. Takže už aj teraz je to situácia plná neistoty a nestability v krajine. Pokiaľ ide o účasť žien, e, tomu sa venovať nebudem, vy ste to načetli, ale je to naozaj veľmi dôležitá, veľmi obsiahla otázka, ale nechcem to tu načrtávať. A potom, pokiaľ ide o mediálne pokrytie volieb, e, bolo toto spravodajstvo objektívne, bolo slobodné? Povedali ste, že tam boli také minútové spoty a že to stalo 600 dolárov za minútu. Takže nie každý kandidát mal možnosť objaviť sa na televíznej obrazovke. Uh, uh, uh, Musím naozaj, je to nepríjemná povinnosť povedať, že ak, že ak každý z vás by mal toľko otázok, koľko pani podpredsednička Adrikiene, ďaleko by sme sa nezostali. Prepáčte mi túto poznámku. Pani Omen Reiten. Voorzitter,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 ja som hneď po voľbách e, mala dojem, že sme dostali oveľa pozitívnejšiu správu, než správy, ktoré počujeme teraz. Takže sa pýtam, bola zlá organizácia, je problém v komunikácii, aké poučenia si e, berieme z volie budúci rok? To je teda budúca otázka. Ďalšia otázka, otázka žien, pozície žien samozrejme, že nie je dobrá. Medzinárodná spoločnosť sa pýta, čo môžeme my, Európska únia, urobiť napríklad v otázke e, parlamentnej účasti žien. Ďakujeme. Pán Hawit. Thank you very much, uh, President, and also to the... Ďakujem Chcem poďakovať rečníkom. Prišiel som krátko po e, vašej prezentácii, ale rovnako ako pani Andrikiene som bol v Afganistane. Ospravedlňujem sa predstaviteľom uh, Human Rights Watch, ale musel som sa v určitých pasážach usmievať. Je to veľmi seriózna, vážna téma, ale naozaj pozorovatelia EÚ myslím si, že, že, že sú čo najnestranejší ako len možné. E, my by sme chceli počuť nezávislé názory a to je preto, preto sme si pozvali vás. Verím, že tá misia e, urobila dobrú prácu. Myslím si, že tu alebo v AFETE by sme mali dať priestor pánu Morionovi, aby on priamo mohol s nami diskutovať e, o tom, čo sa dá plánovať. Vás, predstaviteľov Human Rights Watch, sa chcem spýtať e, o vašich skúsenostiach nielen z Afganistanu, ale aj z iných krajín naše misie sú, sa odohrávajú v mnohých krajinách, kde je pred voľbami. Boli sme v Rusku v, a inde. Sú tu aj správy o údajných chybách procesu. Jedna z vecí, ktorá by mala viesť, e, e, viesť e, k otázkam, a to sú zmeny výsledkov, podľa údajov Karza je o 20 pred následujúcim kandidátom. Často ste našli e, našli chyby, ale súčasne dodávate, že bola vyjadrená vôľa ľudu. Je takáto pozícia v celej krajine. Druhá otázka. Vo voľbách na celom svete sú e, chyby a plánované chyby. Je toto snáď preto práve plánovaná kampaň na skreslenie volieb. je, to, je to krajina obrovského rozsahu, kde by sa dali samozrejme očakávať určité problémy. Vám, komisii, všetkým môžem povedať, že nie je mi, nie, nie, nie je mi blízky prístup, keď sa hovorí, že mali by sme to na budúce zlepšiť Ide o terajší, terajšiu vieryhodnosť terajších volieb. Aby ľudia v Afganistane teraz mali výsledky, to nie je o tom, že tu v Bruseli si povieme, že také a také chyby sme našli, nebolo to správne a na budúce to zmeníme. Času je, času je málo a je ťažké byť stručný. Možno, že by ste nám mohli povedať o, o, e, viac o akčnom pláne pre prechodnú e, spravodlivosť v tranzitívnom období. Takže aké sú tu e, najjednovšie správy? A posledná otázka komukoľvek z vás. Hovorí sa, že tu budú zintenzívnené snahy o e, zvýšenie počtu bezpečnostných jednotiek v Afganistane. Taká stratégia, aspoň o nej hovorí náš premiér. otázka, neviem, či je vhodná na, e, do vašeho tábora, či sú schopní zvládať bezpečnostnú situáciu, či sú, e, sú zvlá, e, schopní zvládať ľudské práva, ako to vyzerá s medzinárodným humanitárnym právom, ako rýchlo dokážeme očakávať e, e, rozvoj v tejto oblasti a našu úlohu v podpory v tejto oblasti. Ďakujeme, pán Howitt. Ďakujem, Pán Kasaka. Vážený pán, vážená pani predsednička, aj ja by som chcela poďakovať za mimoriadne zaujímavé informácie, ktoré sme tu dostali. Boli to všetko informácie, ktoré dokazujú, že Afganistan je jednou z najchudobnejších krajín, že afgánsky ľud trpel viac ako kdokoľvek iný za posledné desaťročia, trpí neprestajnými vojnami, porušovaním ľudských práv. Situácia v krajine je stále veľmi vážna a chcel by som položiť, chcel by som položiť konkrétnu otázku. Pokiaľ ide o výsledky volie, dozvedeli sme sa od zástupcov mimovládnych organizácií, a komisie, že existuje veľké množstvo rôznych volebných e, podvodov a nezrovnalosti a ak sa toto zopakuje počas budúcich volieb, e, aký, aký budú mať tieto E, tieto nezrovnalosti dopad na voľby a na medzinárodnú situáciu. Druhá otázka sa týka ženských práv. Videla som film, e, kde sa hovorilo o mladej žene, ktorá sa musela prezliecť za muža, aby sa skryla pred Talibanom, aby mohla chodiť do školy. Nakoniec toto malé dievčatko bolo odhalené a veľa trpelo. Čo si myslíte o novom zákone o ženách? Myslíte si, že to bude stačiť? Veď vy dobre viete, že Afganistan je E, zúčastnenou stranou rozličných medzinárodných dohovorov o ochrane ľudských práv? A Vary, e, si myslíte, že Afganistan bude rešpektovať so, svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z týchto dohovorov? Ďakujem, pán Kazák. Ešte stále máme prvé kolo. A teraz pani Zventen ktorá je predsedničkou parlamentného výboru pre ľudské práva. Ďakujem. ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem za to, že mám možnosť tu dnes byť. Dúfam ako predsednička výboru pre práva žien, že naše dva výbory budú veľmi dobre spolupracovať Všetci sa zhodneme na tom, že práva žien sú ľudské práva. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom za informácie, ktoré nám poskytli. Mám niekoľko krátkých poznámok a aj jednu otázku. Počas prvých rokov medzinárodného zásahu v Afganistane ľudské práva, teda práva žien e, boli v popredí. Ale mrzí ma, že momentálne už e, otázky práv žien a otázky im podobné už e, nie sú také dôležité, nie sú vnímané ako také dôležité. Myslím, že to je z dvoch dôvodov. Poprvé, myslím si, že medzinárodné spoločenstvo po, dlho, po dlhé obdobie bolo naivné pokiaľ ide o to, do akej miery ženy a v akých formách ženy boli v Afganistane utlačané. A napriek dobrým zámerom, dobrým úmyslom sa nám nepodarilo podporiť ženy v Afganistane, zlepšenie ich sociálnej, hospodárskej a politickej situácie. A ešte druhá vec, narastajúca militarizácia v prítomnosti či už Európy alebo iných e, krajín v Afganistane. Táto militarizácia vytlačila práva žien z prvých priečok v našich cieľoch a ženy e, často veľmi trpia v konfliktoch, ale toto utrpenie nie je vnímané ako dôležitá politická a bezpečnostná otázka. Keď EÚ bude revidovať svoju stratégiu pre Afganistán, myslím si, že by sa mala náležitá pozornosť venovať ženám. Jednak je potrebné uznať ženy a podporovať ich, aby neboli obeťami afgánskeho konfliktu, ale naopak, aby pomáhali pri jeho riešení. Podpora žien, podpora rodín, podpora spoločenstiev priamo dotknutých konfliktom je dôležitá. A druhá vec, e, to je účasť e, žien v tomto konflikte. E, vystrašení, utlačení občania zrejme nepôjdu hlasovať, alebo ak budú hlasovať, zrejme nebudú hlasovať podľa vlastného presvedčenia, nezávisle. To platí rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. A moja otázka, tá sa týka informácií, ktoré sa ku mne dostali. Ide o to, že došlo k nadmernej registrácii žien voličiek. Došlo k tomu v Afganistane. <coughs> Ženy sa môžu rozhodnúť, či budú registrované alebo nie. A často došlo k e, registrácii e, žien, ktoré v zásade neexistujú. Takže takto sa zneužívajú hlasovacie lístky, teda um, hlasova- registrácia voličov. Takže mňa by zaujímalo, či to tak bolo a ak to tak bolo, ako tomu predchádzať, ako to riešiť. A ešte raz, dovolte mi vyjadriť vieru v to, že tento výbor a výbor, ktorého predsedom som ja, budú dobre spolupracovať, pretože naše záujmy sú z mnohých hľadisk rovnaké. Takže ďakujem. Ďakujem, pani Svensson. Je jasné, že náš podvýbor a e, výbor, ktorému predsedáte, majú veľa spoločného a teda, že tieto veci sú takmer automatické. Možno by bolo dobré, keby sme si vypočuli odpovede a pripomienky našich hostí a potom budeme pokračovať. Ešte máme ďalších, e, ďalšie žiadosti o slovo. A Máme tu ešte teda ďalšieho vystupujúceho, ktorý zastupuje Afganistan a chce pán Lagaris, teda ešte chceme aj od neho vedieť, aké je jeho stanovisko. Pán Langari, nech sa páči. Pán Langari, môžete zodpovedať otázky, ktoré tu odzneli? Ďakujem za tie veľmi dôležité otázky, ale aj zložité, ktoré mi boli položené. Poprvé, e, stanovisko medzinárodných pozorovateľov. Podľa mojich údajov asi 1106 medzinárodných pozorovateľov z 30 medzinárodných organizácií boli účastní e, tejto pozorovateľskej misie. Ako som povedal, bezpečná situácia v ten deň bola zlá. V Kábule bola zastavená doprava. Mnohí ľudia mali strach a tak zostávali doma, e, len sa rýchlo vydali do najbližšej hlasovacej miestnosti, rýchlo sa vrátili domov a všetko bolo veľmi prísne Mm, kontrolované, boli tu bezpečnostné kontroly a tak ďalej. Mnohé médiá však tvrdili, že v mnohých volebných miestnostiach nebola prítomná medzinárodná pozorovateľská misia. Možno to bolo vzhľadom na tú bezpečnostnú situáciu v niektorých hlavných mestách, centrách boli takíto pozorovatelia, ale nemám o tom konkrétne detálne informácie. Takže prišli do Afganistánu, boli na tlačovej konferencii, tlačili na riadny priebeh volieb a to už je veľký plus. Boli tu tiež pozorovatelia z azijských krajín, nielen teda Európania. Práva žien v Afganistane, toto je zložitá otázka, ako sa tomu postaviť. V Afganistane kolegovia boli v mnohých regiónoch. Viete, ako to tam vyzerá s postavením ženy. Ženy sú väčšinou analfabeti. A nestačí naučiť ich čítať a písať. Problém je, ako riešiť ich sociálnu situáciu. A v samotný deň volieb mnohé ženy sa nevyznali v kandidátoch. Napríklad ani tie čísla 35 36 poradové čísla kandidátov nedokázali prečítať. Takže vždy hlasovali tak, ako im ukázal niekto iný. Keď opustíte Kábul, uvidíte, že situácia žien je naozaj veľmi zložitá a naozaj veľa úsilia bude potrebné investovať, bude potrebné byť veľmi trpezlivý, aby sa situácia žien zlepšila. je potrebné, aby oni, tak povediac, povstali, aby oni sami bojovali za svoje práva. Samozrejme, že je tu niekoľko žien, ktoré sú veľmi aktívne, či už v parlamente, alebo vo vláde, v mimovládnych organizáciách, niektoré sú na čele takýchto organizácií. Ale celkovo je situácia žien v Afganistáne eh, veľmi zložitá, je, zasluhuje si teda veľkú mieru našej pozornosti. Padla tu otázka týkajúca sa bezpečnostných zložiek, teda ako zlepšiť ich prítomnosť. Myslím si, že potrvá ešte veľmi dlho, kým nebudeme potrebovať takéto zahraničné zložky, kým sa budeme môcť spolahnúť na našu vlastnú armádu a vlastnú políciu. Keby zajtra medzinárodné zložky oznámili, že zbalia svoje veci a opustia krajinu do dvoch či troch mesiacov alebo do roka, myslím si, že um, naša armáda a naša policia by mali obrovské problémy. Kabul by sa iste rozdelil na rôzne časti, uh, ktoré by boli vedené rôznymi uh, frakciami uh, súčasnej armády a súčasnej policie. Takže medzinárodná prezencia v Afganistane bude potrebná z dlhodobého hľadiska. Američania, Briti, Briti oznámili, že zostanú v Afganistane, kým to bude potrebné, teda kým e, sa bude môcť e, kým sa bude možné spolahnúť na to, že e, afgánska armáda a afgánska polícia budú schopná zabezpečiť bezpečnosť v krajine toto je dôležité aj e, z, či voči Talibanu, aby tento zastavil svoje, e, svoje aktivity, aby v nich nepokračoval. Samozrejme, že je potrebné postupne posilňovať naše afgánske zložky. Takže medzné spoločenstvo bude podporovať aby sme predišli um, rôznym iným medzinárodným hrozbám, ktoré sú naviazané na Afganistán, Blízky východ a ďalšie regióny. Ďalej, kolegovia, to bola komisia, načetli eh, načrtli eh, tam ten e, komiks, tú kresbu z International Herald Tribune, rozbor medzi Obamom a Karzajom. Karzajová situácia je mimoriadne zložitá zaostávame roky a roky za Európou. Takže ako môžeme implementovať medzinárodné normy a štandardy, ktoré platia momentálne v Afganistane, v zaostalej krajine, napríklad práva žien. Ako to máme urobiť? Ako dostať európskym štandardom? Musíme to robiť postupne. Investovať veľa snahy, v oblasti vzdelávania a ženy. Často nemôžu chodiť do školy vo vidieckých oblastiach hlavne, pretože školy skrátka sa nenachádzajú v blízkosti ich bydliska. Sú to naozaj mnohokilometrové vzdialenosti, ktoré musia prejsť pešo. Ďalej je tu bezpečnostný problém, pretože ženy nemajú prístup k vzdelávaniu. A ak ženy nezískajú vzdelanie, ako môžeme od nich očakávať, že budú bojovať za svoje práva? Ako od nich môžeme očakávať, že sa budú zapájať do života spoločnosti v plnej miere? Takže to je veľmi komplikovaná situácia. Ďalšia otázka. Kázaj a demokracia, otázka korupcie, nepotizmu beztrestnosti, áno, princípy právneho štátu sa neuplatňujú dostatočne. Áno, Karza stojí pred obrovskými výzvami. A ešte tu bola ďalšia otázka, teda otázka týkajúca sa druhého kola volieb, prezidentských volieb, ktoré sa možno uskutoční. Toto je obrovská dilema, nielen pre medzinárodné spoločenstvo, ale aj pre Afgáncov ako ukončiť toto prvé kolo. Týmto sa zaoberá komisia pre volebné sťažnosti. Ako teda zistiť, koľko urien prišlo z ktorých miest, eh, z miest, ktoré sú podozrivé s podvodov. Otázka, ktoré hlasy vyradiť z celkového súčtu, ktoré tam ponechať. Toto je naozaj obrovská výzva pre túto komisiu. Tých 600 vážnych sťažností, ktoré komisia dostala, bude potrebné riadne prešetriť Ak e, teda nikto nezíska 51% hlasov, tak potom sa uskutoční druhé kolo. Ale to druhé kolo bude veľmi nákladné, ak sa uskutoční. Toto je ale zásada demokracie. Nie inej cesty. Ďalšia otázka sa týkala legislatívy v Afganistane. že táto legislatíva nie je v súlade so dohovormi o ľudských právach, ktoré Afganistan podpísal. Je ich dohromady šesť týchto dohovorov. Dohovor o napríklad e, osobách s e, postihnutím. Toto zatiaľ nebolo podpísané, ale všetky ostatné dôležité dohovory Afganistan podpísal. Ústava bola prediskutovaná v parlamente koncom roku 2004 a prebiehala naozaj živá diskusia o tom, ako zvýšiť medzinárodnú akceptovanosť tohto návrhu legislatívy. Podľa ústavy by všetká legislatíva Afganistanu mala byť v súlade s medzinárodnými záväzkami, ale v článku 3 sa píše, že žiadna legislatíva v Afganistane nemôže byť v rozpore s islamskými princípami, s princípmi islámu. A tieto dva články idú čiastočne proti sebe. Takže ako to celé zosúľadiť? A teraz k tomu zákonu vychádzajúce z eh, rodinného práva šia. Predtým, než tento návrh sa dostal pred ministerstvo spravodlivosti, Komisia pre ľudské práva načla túto otázku vo verejnosti. Prebehla diskusia a prišli sme aj s určitými návrhmi. Taktiež s Európskou úniou sme o tom hovorili so zastupcami OSN teda, že toto, tento zákon bude predložený na schválenie do parlamentu. Tak sme sa pýtali, aké, je, aké sú názory medzinárodného spoločenstva, ale bohužiaľ tejto nikto nebal, nebral dostatočne vážne. A potom, keď parlament, teda pardon, keď, keď vláda schválila e, tento návrh a keď sa to dostalo do parlamentu, až potom e, to bolo spojené s mnohými problémami. A v parlamente je dominantné zastúpenie konzervatívcov. To sú ľudia, ktorí bojujú za islám, ktorí vyznávajú islám naozaj veľmi konzervatívne. A znova, keď to tam bolo schválené, tak znova naša Komisia pre ľudské práva a verejnosť e, začali s určitými krokmi. Bohužiaľ, prezident to podpísal A ja si myslím, že občianská spoločnosť, e, OSN, Európska únia, bojujúce ľudské práva sa proti tomu vyjadrovali a teda môžu e, požiadať prezidenta, aby e, tento zákon bol novelizovaný. Mnohé články boli odtiaľ vypustené, mnohé články boli vylepšené, ale napriek tomu je to ešte stále veľmi, veľmi problematické, problematická legislatíva. my v našej komisii nesúhlasíme v plnej miere s týmto zákonom. Je to však tradičná, konzervatívna muslimská spoločnosť, v ktorej žijeme. A my to, skrátka, tieto zásady odtiaľ nedokážeme, nedokážeme vyňať e, odkazy na Korán a tak ďalej ale vieme, že mnohé z týchto vecí sú v rozpore s um, medzinárodnými dohovormi. Mnohé z týchto rozporov už boli vypustené z textu. Kto je autorom tohto zákona? Tento teda vlastne naformoval ešte oveľa prísnejšie. Ja viem, že je tu ešte mnoho ďalších oblastí, kde je potrebné uskutočniť zmeny, teda vlastne zmeny vo viacerých oblastiach, ktoré potom spoločne prinesú určité výsledky. Ďakujem, pán Langari. Teraz by som vás poprosila, aby ste trošku stručnejšie odpovedali na ďalšie otázky, aby sme mohli prejsť k druhému kolu otázok. Uh, k volebným otázkam, či by druhé kolo bolo darom pre Taliban. Ak bude druhé kolo, či, či to možno riešiť bez podvodov, to je veľká otázka, veľká obava. Pokiaľ ide o to, či by e, voľby mohli reprezentovať názor ľudu vzhľadom na mieru podvodov, to je otázka toho, či e, dosiahne viac než 50 vedie. Potom je tu otázka, či druhé kolo bude potrebné. To je potenciálna možná, možný podvod. Takisto komisia pre e, sťažnosti volebné, či má dostatočné kapacity asi nie. Veľmi neskoro ju totiž, ako som povedala, vybudovali. Takže možno nebudú mať e, kapacity na to, aby znížili ten výsledok po tých 50 Pokiaľ ide o pozeranie sa na budúcnosť a nie na prítomnosť, máte pravdu. Mala som asi dodať, že je dôležité, aby táto komisia dostala dostatočný priestor, aj keby jej malo trvať niekoľko mesiacov plne vyšetriť ten demokratický proces volieb. Pokiaľ ide o monitorovanie, možno som to zle formulovala, sú tu problémy e, v súvislosti s tým pôvodným komunike, Nechám na vás, či to bolo viac politické než iné rozhodnutie. OSN na začiatku hovorilo o veľmi optimistickej účasti a postupne začala meniť jazyk keď, e, a výrazy, keď začala hovoriť o výsledkoch volieb. Dôležité je, že e, Talibanu sa nepodarilo e, narušiť chod volieb. Mnohé krajiny sa veľmi zaujímajú o to, čo sa deje, deje v Afganistane a že doma, domáce publiká nechcú vedieť, čo sa deje. A treba pochváliť medzinárodné spoločenstvo za ten rast demokracie, budúci úspech v Afganistane. Pýtali ste sa na médiá vo volebný deň, boli úsilia v, pre, v deň pred voľbami. Asi 14 e, novinárov bolo zatknutých za podozrenie z samovražedných útokov. Takže vo volebný deň vážne otázky, otázky tiež použitia e, štátnych, štátnych médií, ktoré by mohli nadržať e, úradujúcemu prezidentovi vláda začala byť reaktívnejšia. E, novinári sa dostali pod určitý tlak, to vidíme e, celkom jasne. Pokiaľ ide o otázku žien, ako povedal predrečník, kľúčom je, e, je vzdelávanie, stredné školstvo, Human Watch o tejto otázke hovorí, takisto základné školstvo. Iba 4 e, dievčat e, na úrovni 10. triedy sú ešte v školskom procese. A myslím si, že to je asi všetko. Ešte jedna e, otázka sa týkala vojnových jednotiek. Za posledné mesiace tu bolo zlepšenie, pokiaľ ide o e, civilné obete a letecké útoky na civilné ciele. Je tu zníženie počtu e, obetí, treba to brať vážne. Pred pár dňami e, ten incident však ukázal, že výsledky týchto taktických usmernení asi ešte potrebujú čas na to, aby zabrali vo všeobecnosti e, je tu zlepšenie, hoci sú tu obete na životoch. Ďakujem vám za vaše pripomienky a teraz veľmi stručne dávam slovo zástupcovi afgánskych analytikov, ktorí sa, ktorá sa vyjadrí k volebným podvodom. Material. Ďakujem. Naša sieť e, nedávno priniesla správu o podvodoch počas volieb. Bola tu otázka, či, či podvody a manipulácie, ktoré sa objavili počas volebného dňa, či to nemalo vplyv na výsledok volieb našej analýze rozlišujeme medzi dvoma typmi manipulácie. Poprvé, manipulácia, ktorá nemala dopad na výsledok, ale ktorá mala výsledok na to, ako ľudia voľby vnímali. To znamená nepochopenie procesu, e, pomoc e, volebných e, komisí, voličom nájsť správneho kandidáta a tak ďalej. Ale takisto sú tu manipulácie, ktoré podľa nás majú dopad e, výsledok. Sem patrí um, viacnásobné vo volenie a volenie v zastúpení. Takisto uh, sa to týka uh, dosádzania zastancov v, alebo teda vyplňanie, pardon, vyplňanie volebných urien hlasmi a len málo z, z, z tých prípadov e, bolo príkladom vážne, vážneho podvodu pred voľbami hneď po pardon, noc po voľbách hneď po, e, po uzavretí volebných miestností sa nemožno, nemožno vyjadriť k nejakým vážnym, vážnym porušeniam. Takéto zistenia tu neboli. Takisto otázka ktorá sa týkala registrácie ženských voličiek. Máme k tomu vlastnú správu pod názvom Ako vyhrať arogánske voľby. Máme správu o fenoméne, ktorému hovoríme fantómové e, e, voľby zo strany žien. Určite nemôže byť v tejto krajine 70 miliónov oprávnených voličov. To je tá fantomová tematika. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pani Dus za vaše veľmi cené poznámky. Ja som presvedčená, že zástupcovia rady a komisie počúvajú s veľkým záujmom všetko, čo sa tu hovorí. A teraz vás chcem požiadať o veľmi stručné otázky pani Rod Miller, o pán Obios a ďalší. Dankeschön. Und danke auch für die äh, offenen ďakujem, aj, ďakujem aj za otvorené prezentácie a kritiku äh, toho prvého stanoviska generála Moriona. Zdieľam toto, túto kritiku, tie slova kritiky v rozpore s tým prikrášľovaním. Prvá otázka pánu Langarimu. Počuli sme množstvo o nerovnosti äh, mužov a žien pred zákonom. Pre nedostatok času hneď otázka, aké dve ďalšie slabiny afgánskeho e, súdneho systému môžete pomenovať. A ďalšia otázka, umožnili vašej e, ľudskoprávnej komisii e, prístup e, k väznici, k materiálom v väznici v Vagram. Zmenilo sa to už? Kiitos, Rova Lohbíler. Pán Miller, ďakujem. Pán Ďakujem. Pokúsim sa byť stručný, ale rád by som využil to, že tento bod programu nie je iba a špeciálne E, dôsledkom posledných volieb, ale že sa tu hovorí o všeobecnej situácii v oblasti ľudských práv v Afganistane. A myslím si, že všetky vystúpenia s informáciami, analýzami, všetky boli mimoriadne zaujímavé. Nechcel by som žiadnu mimoriadne vyzdvihnúť, Všetky veľmi užitočne prispeli k zlepšeniu nášho hodnotenia a hodnotenia toho, čo sa deje v Afganistane v dôsledku prezidentských volieb v jednotlivých afgánskych provinciách. Chcel by som však načetnúť inú perspektívu a síce treba sa pokúsiť odpovedať na otázku, o čom hovoríme, keď hovoríme o ľudských právach v Afganistane. Samozrejme, že nemôžeme upadnúť do relativizmu, spomínať etnické, náboženské a ďalšie dôvody na to, aby sme E, diferencovali to, čo je boj za univerzálne, univerzálne ľudské práva vo všetkých krajinách, ale aj tak sú tu isté priority a treba mať jasno, o ktoré ide. A to najmä v takej krajine, o ktorej, musíme si to povedať otvorene, je to chorá krajina. A toto nie je retorická otázka. Afganistan je chorý na svoj, zo svojej histórie, zo svojich vojen, je to zranená krajina po dlhých desaťročiach bojov, ale ja teraz myslím na niečo oveľa konkrétnejšie. Pokiaľ ide o práva ich mužov a žien, je to chorá krajina, pretože väčšina krajiny je chorá. A spolu s niekoľkými africkými krajinami, ako je Angola, Sierra Leone, E, patrí medzi krajiny, ktoré majú najvyššiu detskú úmrtnosť na svete. 192 mŕtvych detí po narodení v, na tisíc. Tam deti trvia, trpia najviac chronickými ochoreniami. Ďalej je tam chronická podvýživa a priemerný život dosahuje 43 rokov. Preto si myslím, že priorita v boji za ľudské práva v Afganistane je práve tu. Pán Langari hovoril niečo a ja to plne zdieľam. Hodnoďme akokoľvek z politického hľadiska. Bude tu medzinárodná prítomnosť v Afganistane, ktorá sa predlží, vy to hodnotíte pozitívne, ale v každom prípade si musíme uvedomiť, že e, tieto údaje sa musia overiť a táto medzinárodná prítomnosť treba ju zdôvodniť. Aký cieľ je v tejto prítomnosti, čomu sa má venovať? Prirodzene, že z nášho hľadiska tu nejde len o boj proti Talibanu, ktorých e, pripojili k terorizmu, ale samozrejme, že treba sa zamerať na zachránenie čo najväčšieho množstva životov. To znamená zvýšiť lekárskú starostlivosť. Už budem končiť, hovorí rečník. A ďalej, a myslím si, že amerikanizácia medzinárod, le, le, le, lekársky charakter medzinárodnej prítomnosti v Afganistane je veľmi dôležitý. Naozaj je dôležitejšie dať prednosť injekciám pred guľkami a vakcínám pred guľkami No a toto je vlastne e, stanovisko verejnosti v Afganistane. Minulý e, mesiac bola publikovaná správa Medzinárodného Červeného kríža, kde sa hovorí o základných právach samotných občanov Afganistanu a tam drvivá väčšina sa dožaduje ochrany pred násilím, a dožaduje sa práva na lekárskú starostlivosť. Ja si myslím, že my musíme sledovať predovšetkým takúto agendu. V auguste minulého roku prebehla e, donorská konferencia donorských krajín. Priori- medzi prioritami a závermi sa vôbec nehovorí o zdravotníckej situácii v krajine. A to sa robí, hovorí sa, že tam sa to robí len ako vo výklade. E, že je tam turecká nemocnica, nemocnica Gandhi, talianská nemocnica, takže to akoby dávalo istú, istý pohľad na prácu v tejto oblasti, ale myslím si, že treba zafganizovať nemocnice a prioritou číslo jedna by malo byť právo na zdravie, to je základné z ľudských práv. Ďakujem. Ďakujem, pán Obiols. Ešte máme veľmi dôležitý bod na programe a bol, bola by som rada, keby sme mali čas sa ho ešte zmocniť. E, pán podpredseda Ríd, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Koncom augusta generál McChrystal povedal, že vojska NATO a americké vojska by sa mali zameriavať na to, aby na svoju stranu získali srdcia afgánskych občanov. Boli sme svedkami množstva obetí na civilnom obyvateľstve. Európsky predstavitelia, pani Merkelová, pán Gordon Brown, pán Sarkozy, títo by chceli zorganizovať o Afganistane medzinárodnú konferenciu s cieľom pripraviť nejakú perspektívu, výhľad na odovzdanie zodpovednosti za situáciu v Afganistane z medzinárodného spoločenstva na zástupcov Afganistanu. V tejto súvislosti mám jednu otázku. V prvom rade teda ďakujem všetkým rečníkom za ich zaujímavé prezentácie, ale tu je tá moja otázka. Aký dopad môžeme očakávať, že tieto vyhlásenia budú mať na situáciu v Afganistáne? Možno tam bude druhé kolo, možno ale nebude druhé kolo prezidentských volieb. Takže aká je tá perspektíva? A ešte druhá vec. Dá sa vôbec hovoriť o slobodných voľbách v južnej časti Afganistanu? Pretože v Afganistane je veľká um, veľké, veľké obmedzenie um, ľudských práv na hlavne tú severnú a strednú časť, kdežto na juhu uh, tomu tak vôbec nie je. Ďakujem, pán podpredseda, pani Kilnise, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa rada vrátila k jednej otázke, na ktorú bude možno ťažké odpovedať pán Langari. Veľa sa hovorilo, a nakoniec je to normálne, o e, násilí, ktoré nastrašilo voličov. Rada by som vedela, aká je miera volebnej neúčasti a ktoré spôsobilo sklamanie Afgáncom, Afgáncov napríklad pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu, zdravotníctvu, zamestnanosti. Ja mám pravidelne príležitosť stretávať sa s Afgáncami vo Francúzsku. Títo mladí ľudia sa rozhodli pre emigráciu, aby prežili a oni hovoria o týchto veciach. Hovoria, my sme ušli z Afganistanu, lebo sme nemali prístup k vzdelaniu, zdravotníctvu, k práci a tak ďalej. Takže Myslím si, že e, toto sú moje otázky, pokiaľ ide o volebný proces. E, rovnako by som sa chcela spýtať, či sa neobávate, že zloženie budúcej vlády a ja sa obávam, že teda ešte tam budú ďalší zločinci z vojny, rôzni skorumpovaní e, ľudia, pašeráci drog, e, o ktorých nepochybujem, že tam bude a pod e, a pod rúškom legitimity neodstrašia Afgán, Afgáncov, ak ich uz, uzná aj medzinárodné spoločenstvo. Musíme si uvedomiť, že v Afganistane je 60 až 70 mladých ľudí. A čo môže budúcnosť ponúknuť týmto mladým ľuďom? Ďakujem, pani Kilnisel. A teraz vám dám slovo, pán Langari, na dve minúty. Dve minúty a potom prejdeme k ďalšiemu a poslednému bodu nášho programu. Ďakujem. Myslím, že dve otázky ešte zostali z prvého kola, to bola úloha média a teda rovnosť prístupu k médiám pre všetkých kandidátov na prezidenta. Organizácie ktoré pozorovali voľby, tvrdia, že médiá, či už televízia alebo tlač, poskytovali veľmi dobrý prístup všetkým kandidátom, teda podporovali verejnú diskusiu, ale za reklamu ako takú museli kandidáti platiť už spomínaných 600 dolárov za minútu. Pokiaľ ide o médiá, pokiaľ ide o televíziu, tieto teda vlastne e, v rámci reklamy viac informovali o určitých kandidátoch, tých majetnejších kandidátoch. Pokiaľ ide o to, či vláda implementovala akčný plán, keby tomu tak bolo, tak by sme nemali problémy s tým, že by v budúcej vláde mohli byť e, niekdajší vojnoví náčelníci e, alebo kriminálnici a tak ďalej. Takže je potrebné, aby naozaj afgánska vláda tento plán, e, akčný plán naozaj implementovala. Pokiaľ ide o našu komisiu pre ľudské práva, tlačíme na to. Venujeme sa teda tejto problematike. Pokiaľ ide o medzinárodné vojska na území Afganistanu, pokiaľ ide o ich úlohu. Samozrejme, že ich hlavnou úlohou je zabezpečiť bezpečnosť. Samozrejme, že tá afganizácia postupne prebieha, e, vybavuje sa naša policia, naša armáda tak, aby sme mohli prevziať všetkú zodpovednosť za bezpečnostnú situáciu na našom území. Toto je jasné. Pokiaľ ide o otázku zdravia, prepačte, naozaj iba tie dve minúty, hovorí pani predsednička. Áno, E, problémy so zdravotníctvom sú zrejmé. Vzdelávanie pre ženy tiež veľmi problematické. Obete na civilnom obyvateľstve. My z Komisia pre ľudské práva a občianská spoločnosť žiadame od afgánskych aj medzinárodných zložiek, aby sa snažili znížiť e, tieto e, civilné obete. Aj vláda považuje tieto otázky za mimoriadne dôležité. Otácia migrácie. Áno, máte pravdu, keďže v Afganistane nie je prístup k vzdelávaniu pre deti. Mnohí ľudia sa rozhodnú opustiť krajinu taktiež hospodárske problémy. E, Ľudia často ohrozujú svoj vlastný život a opúšťajú krajinu. Aj bezpečnosť sa z dňa na deň zhoršuje, takže mm, často preto opúšťajú krajinu. Budúca vláda, príkupníci drog, vojnoví náčelníci, že tam znova budú zastúpení. Vidíme, že viceprezident jedného z kandidátov, aj mnohí ďalší eh, majú afiliácie s eh, organizovaným zločinom, s eh, drogovou mafiou a tak ďalej. A teraz, či keď bude druhé kolo, ako zabezpečiť účasť ľudí na juhu Afganistanu. Je to naozaj problematické, pretože juh kontroluje do veľkej miery Taliban Jedna tretina krajiny je ešte stále pod rukami Talibanu. Niektoré distrikty na 100 Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, už máme iba pol hodinu, pol hodinu k dispozícii na rozprávu o mučení, takže ďakujem pekne, pán Langari, aj pani Lírt. Eh, ďakujem aj eh, zástupcom eh, Európskej komisie. Ďakujem vám ešte raz a prajem vám mene Európskeho parlamentu veľa úspechov vo vašej zložitej úlohe a teda myslím si, že Rada a komisia sa venujú uh, Eh, vašej problematike, že zohľadnia aj informácie, ktoré ste nám poskytli a teším sa, že vás uvidím na pôde Európskeho parlamentu niekedy znova. Ďakujem ešte raz. A na záver by som chcela povedať, že generál Morion, ktorý bol eh, vedúcim pozorovateľom pozorovateľskej misie Európskej únie v Afganistane požiadal o to, aby sme ho prijali v Európskom parlamente. Vzhľadom na situáciu momentálne nie je k dispozícii, až kým sa teda veci nevyriešia. Toto je reakcia e, pána Moriona e, pre parlament, ale výbor pre zahraničné veci, ako je výbor pre rozvoj, plánujú stretnutie s jeho osobou a s osobitným zástupcom OSN v Afganistane. 19. oktobra je to naplánované, uvidíme, či pán Morion bude v tom čase k dispozícii. Takže ďakujem pekne a dovolte mi, aby som teraz odovzdala predsedníctvo prvému podpredsedovi, pánovi Šibovi. You, ďakujem pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Podľa programu pokračujeme bodom číslo 5. Ide o výmenu názorov na aktualizačnú štúdiu implementácie usmernení EÚ o mučení. Vítam tu autorku tejto štúdie. Je to pani Anileny Svensson McCarthy. Rád by som vám dal k dispozícii viac než 10 minút, ale vzhľadom na to, že nám o chvíľu oficiálne pridelený čas na túto schôdzu končí. Poprosím vás, aby ste dožali tých spomínaných 10 minút. Pán Písara tu zastupuje Európsku komisiu. Jemu dám slovo po vašej prezentácii. Takže pani Svensson McCarthy, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairperson. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni členovia tohto výboru, áno, pokúsim sa to čo možno najviac skrátiť. V prvom rade sa vám chcem poďakovať, že ste ma sem pozvali, aby som pohovorila o mojej aktualizačnej štúdii. Chcem pogratulovať všetkým členom tohto výboru, či už sú novozvolení alebo pokračujú vo svojom mandáte v tomto podvýbore. O čo ide v tejto aktočnej štúdii? Ide o to, aby e, sme sa venovali implementácii usmernení EÚ o mučení po tom, čo bola e, vypracovaná v roku 2007 prvá štúdia na túto tému a bola potom prezentovaná v roku 2000, e, teda v decembri toho istého roka. Ide o odporúčania pre aktérov v EÚ aby teda sa vás identifikovali nedostatky v dodržiavaní usmernení EÚ o mučení. Často chýba informovanosť, sú chýba komunikácia medzi oficiálnymi zložkami a medzi občianskou spoločnosťou. Vzhľadom na rozpočtové obmedzenia sme sa dohodli, že ja nepôjdem na žiadne misie, že nenavštívim príslušné krajiny, takže e, moja správa vychádza z písomných informácií, ktoré som ja dostala v reakcii na e, moje e, listy adresované oficiálnym predstaviteľom krajín Angladeš, e, Bangladeš, India, Gruzinsko, Maroko, Uganda a Ukrajina. To sú teda krajiny, na ktoré som sa koncentrovala. či som oslovila aj občianskú spoločnosť, mimovládne organizácie a tak ďalej. Objednávala som sa na, koncentrovala e, som sa na e, vojenské ako aj nevojenské misie Európskej únie. Podporili ma rôzni aktéry v EÚ, mimovládne organizácie. Vo februári som navštívila Brusel a chcem sa naozaj zo srdca poďakovať všetkým, ktorí prispeli k vypracovaniu tejto štúdie, poskytovaním informácií. Často bol potrebné informácie poslať veľmi rýchlo a bez ich spolupráce by som nebola schopná túto štúdiu napísať. Rada, parlament, komisia a členské štáty eh, sú zakomponované v tejto správe. Pokiaľ ide Európsky parlament, eh, tento je dôležitý, pokiaľ ide o ľudské práva. Ja sa teším, že počas tohto nového funkčného obdobia parlament a tento podvýbor neustále hovorili o potrebe, aby Európska únia mala eh, koherentnú politiku o ľudských právach a o, mučení. Jeden z záverov môjho dokumentu je, že je potrebné, aby európske misie boli dobre informované o týchto usmerneniach Európske členské štáty, ako aj Brusel, by mali eh, naozaj mm, uplatňovať úlohu parlamentu, pokiaľ ide o monitorovanie implementácie týchto usmernení. Práca parlamentu v tejto súvislosti je takým tým katalizátorom aktivít iných inštitúcií Európskej únie, ako aj členských štátov. Preto odporúčam, aby Európsky parlament e, naďalej zohrával túto úlohu katalizátora a aby prišiel s kompletným hodnotením implementácie usmernení koncom roku 2010 a začiatkom roku 2011. Ďalej odporúčam, aby poslanci systematicky hovorili o otázkach mučenia e, po svojich návštevách v tretich krajinách. A tiež je dôležité, aby Európsky parlament naďalej viedol dialog s národnými poslancami, eh, ktorí môžu privodiť zmenu v príslušných problémových krajinách. Ďalej Rada EÚ. Tieto usmernenia je potrebné aktualizovať a je potrebné príjmať aj implementačné opatrenia. Ja by som bola rada, keby eh, tretie krajiny, keby tam misie vytvorili e, stratégie špecifické pre danú krajinu. Toto odporúčala e, aj tá pôvodná štúdia a odporúčania, ktoré som predložila v Kohome v decembri 2007. Ďalej by členovia misií mali e, byť e, patrične vyškolení v oblasti ľudských práv. A ľudské práva by mali byť aj všetkých aktivít našich misií, tak aby e, sa zvyšilo povedomie o potrebe bojovať za dodržiavanie ľudských práv a proti mučeniu. Takže ja som odporúčala takýto určitý mainstreaming práv na úrovni rady, aby sa toto vrátanie školení rozšírilo na všetky aktivity. Boli tu vážne problémy na úrovni rady. Chýbala konzistentnosť a politiky na boj proti mučeniu zatiaľ neboli efektívne. Keďže boj proti e, mučeniu je veľmi zložitý, je dôležité, aby jednotlivé iniciatívy a aktivity neustále na seba nabaľovali, aby každé jedno predsedníctvo trvalo na implementácii toho, čo bolo rozhodnuté toho predchádzajúceho. Je potrebné, aby tá politika bola konzistentná. Je potrebné, aby sa vytvorila určitá task force, v rámci koho mu práve e, preboj proti mučeniu. Teraz Európska komisia. Dovolte mi zdôrazniť kampaň z roku 2008 za Medzinárodný dej na podporu obetí mučenia. Je to vynikajúci príklad eh, iniciatívy pretože mnoho delegáciovského spoločenstva, myslím, že ich bolo asi 70, e, zorganizovalo rôzne osvetové mm, podujatia v tretich krajinách o otázkach mučenia. Európska komisia e, tiež e, uvoľnila prostriedky na rôzne takéto kampanie, napríklad 60. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Viem, že toto deklarácie, pardon, delegácie veľmi uvítali. Je veľmi zložité posúdiť, eh, či eh, dochádza k eh, zlepšovaniu kontaktov medzi delegáciami ľudského spoločenstva a občianskou spoločnosťou. Ale sú tu už delegácie, to musím zdôrazniť, ktoré majú vynikajúci kontakt s aktérmi občianskej spoločnosti a sú veľmi proaktívne v tomto, tejto oblasti. Takže odporúčam, aby komisia aj naďalej rozvíjala podporu hlavne osvetovým kampaniám a ešte sú tu dve odporúčania, ktoré chcem zdôrazniť poprvé. Komisia by mala začať zber osvedčených postupov v tejto oblasti a toto poskytovať A Myslím, že by sa dalo robiť veľmi jednoducho formou nejakej online databanky. A možno bude určité diskusné fórum, ktoré by bolo pripojené k tejto databáze, kde by ste mohli vymieňať názor jednotlivé delegácie. A ešte druhá vec, odporúčala by som, aby sa komisia snažila o mainstreaming ľudských práv vo svojich aktivitách, ako v prípade rady. Napríklad e, absolútny e, zákaz mučenia a ešte aj e, povinné školenia pre všetkých zamestnancov. Viem, že takéto školenia sú teraz momentálne možné, ale nie sú povinné a podľa mňa by mali byť povinné pre všetkých vyslaných na misiách Európskeho spoločenstva. Ďalšia kapitola členské štáty. Bilaterálna úroveň medzi členmi EÚ a tretimi krajinami odporúčam, aby e, stratégie krajín e, teda boli pripravené od krajiny ku krajine, špecifické stratégie. Odporúčania OSN môžu byť veľmi napomocné vo vzťahoch k susedským krajinám je potrebné dodržiavať európske štandardy, napríklad Európsky súd pre ľudské práva alebo CPT. E, toto by malo, byť, e, malo slúžiť ako určité usmernenia pre prístup k tretím krajinám. Ďalej potrebuje tu bol určitý systém zdieľania bremena medzi tretimi krajinami a aktérmi EÚ, pretože malé misie e, často nemajú dostatok kapacít na to, aby zvládli veľkú záťaž, ktorá s tým súvisí. Stratégia na prevenciu a na mm, vykorenenie mučenia vychádza z dohovoru OSN o, o zákaze mučenia. Cieľom je eh, vytvoriť eh, programy na reformy kľúčových odvetví, ako napríklad eh, spravodlivosť, policia, ďalej potrebno bojovať proti korupcii, pretože korupcia je skutočne neustále kľúčovým problémom, pokiaľ ide o riešenie problému mušenia. Na multilaterálnej úrovni sa odporúča, aby Európska únia naďalej veľmi úzko spolupracovala s Radou Európy, ako aj s OSN sú tu dva také určité obavy, ktorým sa chcem venovať. E, poprvé, pre OSN bude zložité v budúcnosti zabezpečovať, aby E, tu bola zachovaná nezávislosť, tu snahy o podkopanie tejto nezávislosti a potom ešte druhá vec, e, odporúčania, ktoré e, prijali ktoré prijalo OSN, že tieto by sa nemali, tieto by sa nemali nejako oslabovať počas ich pravidelných revízií. A už sa dostávam k záveru. Jeden z bruselských diplomatov mi vo februári povedal následovné, že musíme eh, nielen kázať, a musíme vodu nielen kázať, ale aj vodu piť, teda musíme dostať svojim uh, slovám, teda je potrebná uh, konzistencia medzi internými a externými politikami Európskej únie. V roku 2006, keď som začala pracovať o tej hlavnej správe, uh, rôznych zatupcovia EÚ a medzaných organizácií, ako aj mimovládnych organizácií, Ehm, sa vyjadrovali v tom zmysle, že Európska únia neuplatňuje štandardy ľudských práv rovnako vo svojom vnútri, ako to teda ehm, sa snaží nagitovať e, ďalším krajinám. Základné ľudské práva a slobody e, by mali byť ehm, prameňom všetkých politik Európskej únie a všetky porušovania eh, by mali byť eh, prešetrené. To platí napríklad aj pre prelety CIA a pre eh, tajné väzenia CIA na úrovni EÚ na, na území EÚ. E, zodpovední by teda vlastne mali byť odhalení a mali by byť potrestaní. E, beztrestnosť za porušovanie ľudských práv e, typu mučenie by nemala mať žiadne miesto v Európskej únii. Európsky parlament by mal urobiť všetko preto, aby zabezpečil, že zamestnanci EÚ budú naozaj bezúhonný, pokiaľ ide o, o mučenie a aktivity v boji proti terorizmu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem bardzo pani za bardzo interesujúcu prezentáciu. Ďakujeme za túto veľmi zaujímavú prezentáciu. A teraz vyzveme zástupcov komisie, aby sa ujali slova. Thank you, thank you, Ďakujem, Rád by som uvítal takúto možnosť výmeny názorov vo vašom výbore na základe tejto e, štúdie. Chcel by som tu pripomenúť, že tá štúdia predchádzajúca z roku 2007 výrazne prispela k procesu e, v Rade, kde došlo k revízii usmernení EÚ pre oblasť e, boja proti týraniu. Táto následná štúdia prichádza s množstvom pozorovaní a odporúčaní, ktoré nám dávajú veľmi užitočné, praktické pokyny, nápady, ako naše usmernenia možno lepšie uviezť do života. S predsedníckou krajinou a členskými krajinami si prejdeme jedno e, odporúčanie za druhým a zvážime, ako by sme ich mohli využiť v praxi. Tu by som vám tiež pripomenul, že pripisujeme tejto problematike veľký význam, je to naša priorita a zostane prioritou boja e, Európskej únie za lepšie ľudské práva. Sme spokojní s tými pozorovaniami, ktoré hovoria o zvýšenom povedomí o usmerneniach e, o týraní e, v radoch členov misií členských krajín, v radoch zamestnancov EÚ. Je to určite pozitívne a my sme sa snažili urobiť za posledné dva roky čo najlepšie kroky, aby sme to zlepšili, e, pokiaľ ide o tréning a zaškolovanie a distribúciu týchto usmernení. Len môžeme len podporiť e, závery štúdie, že Európska únia by mala smerovať ku koherentnému, konzistentnému, nápaditému a trvácnému chodu e, akcií a opatrení. To všetko je však podmienené politickou vôľou všetkých zúčastnených v Bruseli, v tretích krajinách a aj e, a tu nehovorím len o e, inštitúciách, ale aj o mimovládkach a všetkých iných aktéroch, ktorí môžu predchádzať týraniu. Na tomto mieste možno snať poznamenať, že je to proces e, dlhodobý, či už ide o jeho konzistentnosť alebo koherentnosť ktoré tu boli identifikované ako e, kľúčové body. Ak môžem povedať ešte čosi na záver, vítam veľmi e, prínosnú štúdiu, ktorá zlepší našu činnosť v boji proti e, týraniu. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz otváram diskusiu. Proszę uprzejmie, pani pošle. Ďakujem. Je, táto štúdia je veľmi zaujímavá a mňa zaujímali špeciálne odporúčania pre európske inštitúcie, no a samozrejme najmä tie, ktoré sú adresované parlamentu. E, vy E, po detailnejšom prečítaní vidím, že parlamentu sa odporúča, aby sa systematickejšie sústreďoval na otázky týkajúce sa zlého zaobchádzania, mučenia vo výboroch parlamentu. A chcem pri tejto príležitosti pripomenúť, že výbor pre ľudské práva a konferencia pre predsedov delegácie Európskeho parlamentu vypracovali v predchádzajúcom volebnom období podnet e, pani Ellen Flotr. Bol to, bola to akási cestovná mapa, ktorá obsahovala inštrukcie na cesty do tretich krajín, buď teda skupinám poslancov alebo pracovným skupinám. Myslím si, že publikácia tejto cestovnej mapy, e, ktorá ako prioritu považuje hodnotenie situácií, najmä pokiaľ ide a odhaľovanie situácií zlého zaobchádzania a mučenia. V našich správach sa vždy vystavujeme riziku, že sa stále budeme točiť okolo e, jedného miesta, že stále budem opakovať tie isté otázky a že vlastne mm, v tom nejakým spôsobom ustrnieme. Preto by som chcel predsedníctvo nášho podvýboru chcel odporúčať, aby našlo tento dokument, túto cestovnú mapu, ktorú schválil výbor aj konferencia predsedov delegácií Európskeho parlamentu, takže má istý záväzný charakter, aby sa táto cestovná mapa brala ako nejaký základný prvok pri organizácii ciest. Mal by to byť užitočný prvok a nie len preto, aby dala cestám taký systematickejší charakter, ale aby tam boli aj isté výstrahy pred nevhodnými vecami, lebo niekedy, keď pred ministrom alebo nejakým úradom nie je ťažko, čeli, nie je ľahké čeliť mu, ale keď máme svoju cestovnú mapu, tak mm, je našou povinnosťou spomenúť aj nepríjemnú tému. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité a zároveň veľmi užitočné. Rovnako sa odporúča nové hodnotenie e, takých hlavných myšlienok, orientačných myšlienok na rok 2010 a začiatok 2011. Ja si myslím, že predsedníctvo by si to malo poznamenať. No a ešte tu máme dve témy. Jedna je veľmi konkrétna a zaujímavá, a tá druhá je taká všeobecnejšia. Tiež majú mimoriadný význam účinnosť webových stránok parlamentu. Myslím si, že je tam špecifická zmienka ohľadne tej milej kritiky, ktorú zdieľam voči parlamentnej stránke, pokiaľ ide o ľudské práva. Rád by som bol, keby nám to naša kolegyňa trošku mohla spresniť a presnejšie odpovedať na túto otázku, pretože úlohou predsedníctva a podvýboru je aj spolupracovať a byť v kontakte s príslušnými orgánmi, aby sa naše odporúčania jednoducho neocitli vo vzduchoprázdne. No a ešte veľmi stručne komentár k záverečnej línii tohto dokumentu, e, ktorý je základnou bázou našej práce. My nemôžeme hlásať vo svete ľudské práva, ak sme totálne neústupčivý v prípade eventuálneho porušenia ľudských práv a ponižujúceho správania a mučenia v rámci našich vlastných hraníc Európskej únie. Ďakujem. Chce ešte niekto prehovoriť? Nevidím záujemcov. Chcela by snad reagovať pani Svensson McCarthy. Málo čo možno dodať. Prvý bod snať ten, že chcem zdôrazniť tú politickú vôľu a jej význam. To je elementárny predpoklad. Môžeme v teréne robiť čokoľvek, ale politická vôľa na zmenu situácie nenastane, tak eh, nemáme veľkú šancu prípade jedného e, príkladu v štúdii, na, e, ktorý som uviedla, e, to bol e- Egypt, tak tam bola vôľa vlády i Európanov Boli tu však mimovládky, ktoré boli proti, proti tomu. Potrebujeme teda politickú vôľu, aby sa týranie netolerovalo. Bez tohoto sa nič nezmení. Takáto politická vôľa musí nastať e, u všetkých zúčastnených, ako ste boli správne poznamenali. Takisto komentár e, otázka cestovania a, prístupu e, poslancov Nož k tomu treba povedať, že je potrebná jasná politika z hlavných miest, z diplomatických kruhov, kde vedia, čo majú robiť. Švédsko a Holandsko sú príkladmi krajín, kde sú celkom jasné politiky ľudských práv. A to diplomatikom, diplomatom v teréne tak veľmi uľahčuje prácu. Na webovej stránke už k tomu nemožno veľa dodať na tomto mieste, na tom treba pracovať, rozmýšľať o tom. Ja e, sama mám ťažkosti sa zorientovať. Je mi to už teraz jednoduchšie než na, na úvod, ale nie som teda jediná, ktorá to má využívať. Chcem vám každopádne poďakovať za vaše e, dobré komentáre. Ďakujeme pani Svensson. Chcel by snáď prehovoriť ešte zástupca komisie z jeho gest vidím, že nie. Chcem vám teda poďakovať, milí kolegovia. Materiál, ktorý nám bol prezentovaný, výsledky tejto štúdie, ktorá je vlastne pokračovaním štúdie z roku 2007, jasne ukazuje, že Európsky parlament, Rada a Európska komisia budú musieť zohľadniť množstvo odporúčaní a rád, ktoré autorka sformulovala a to veľmi vítame. Myslím si, že treba výraz e, dať e, dôraz na význam e, týchto parlamentných misií, aby si boli plne vedomí otázok ľudskoprávnych, ktoré sa vzťahujú tej či onej krajine. Táto žiadosť sa e, odznela už na začiatku našeho funkčného obdobia a verím, že budeme schopní toto pravidlo implementovať čoskoro. Začneme cestovať e, po misiách a naše delegácie budú v úzkom kontakte s tretími krajinami, e, z ktorých niektoré majú v ľudskoprávnej oblasti výrazné problémy ako už hovorí tento materiál, je zjavné, že je tu výrazný problém rehabilitácie ob- osôb, ktoré boli obeťami týrania. V roku 2010 by sme sa mali pozrieť na zdroje financovania ďalších akcií týchto centier a je tiež úlohou Európskeho parlamentu zohľadniť to pri návrhu ďalších rozpočtov. Pokiaľ ide o odporúčania rady, nuž zdá sa, že je tu nedostatok e, kontinuity v tom, čo parlament, pardon, čo rada robí a sú tu rôzne e, náznaky týkajúce sa e, reakcií krajín, ktorých sa to týka. Stálo by teda za to vytvoriť stálu pracovnú skupinu v, praco- v rade, ktorá by monitorovala túto situáciu. No a posledná je otázka najlepších, pra- najlepšej praxe a e, web stránka Európskej komisie s cieľom tieto prezentovať. Pre mňa je to veľmi e, nasledovania hodná myšlienka a stanovisko e, bruselského diplomata, ktoré ste e, citovali, hovorí za všetko. Mali by sme dostať svojim slovám, ak dopustíme e, nezrovnalosti medzi tým, čo hovoríme a čo robíme, tak bude byť do očí takýto rozpor medzi povedaným a vykonaným. Tento náš prístup si nájde veľmi ľahko o ospravedlenenia, pokiaľ ide o týranie ako také. Myslím si, že toto by bolo možno povedať na záver tejto diskusie a k tejto štúdii. Chcem vám poďakovať ešte raz za tento podklad, za tento sumár, ktorý ste nám dnes odprezentovali. A teraz bod 6 našeho programu, ktorým je dátum budúceho e, zasadnutia a to je 30. september 2009 od 15. hodiny tu v Bruseli a ďalšie stretnutie potom 1. oktobra, bohužiaľ už sme v oktobri, tiež v Bruseli. Ďakujem vám ešte raz za prítomnosť, za vašu aktívnu účasť na e, stretnutí a Chce, tu vám ďakujem nielen za seba, za predsedníctvo, ale aj ďakujem rovnako našim hostom, sekretariátu a tiež tlmočníkom, bez ktorých by sme mali oveľa väčšie problémy diskutovať. Ďakujem.